Right, right, everybody, I've waited long enough for more of the... Uh... Dobrý deň. Tieňoví spravodajcovia už všetci prišli. Prvý, prvá bod, prvý bod programu nemôžeme odkladať. Veľmi s... prijatie programu. Prvý bod. Bod je prijatý. Nevidím žiadne námietky. Oznamenia predsedničky nie sú žiadne. A Prechádzame k bodu programu číslo 3, výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2009 a dávam slovo pánovi Kutašovi. Ďakujem pekne. Sa prezinte nu numai o analiză táto správa neukazuje len analýzu EIB v roku 2009, ale táto správa predkladá návrhy pre budúcu prácu investičnej banky k určitým projektom a aj v súvislosti s možnosťami väčšieho investovania do transportnej a energetickej infraštruktúry, do projektov, ktoré je potrebné podporiť. Dnes Európska komisia sa bude zaoberať verejnou konzultáciou k tejto novej iniciatíve. Ja sa vo svojej správe zaoberám najmä bojom proti um, daňovým rájom a týkam sa, dotýkam sa niektorých projektov banky. Ďakujem za spoluprácu kolegom a kolegyňam na vypracovaní tejto správy a predložím niektoré kompromisné uh, návrhy, ktoré sa týkajú rejtingu bank v súvislosti s malými a strednými podnikmi. Taktiež to bude niekoľko kompromisných návrhov týkajúcich sa prístupujúcich krajín. Myslím si, že infraštruktúrne projekty je potrebné podporiť, a to najmä tie, ktoré sú zamerané na ochranu životného prostredia, Pozmeňovacie návrhy 33, 34 a 35 týmto podporujeme a taktiež súhlasím s tým, aby dodatočná finančná flexibilita rating banky neovplyvňovala. Tu sa odvolávam najmä na návrh číslo 5, pani Andersen a pani Gal. A ďalej sa odvolávam na pozmeňovací návrh číslo 7. Podporujem vo svojej správe aj fin- lepšie financovanie malých a stredných podnikov a lepší prístup e, k sprostredkovateľom finančných služieb a ich kontakt CIB. E Podporujem pozmeňovacie návrhy 11, 12 a 13, čo sa týka režimu konvergencie, by EIB mala svoje projekty preveriť, a to v tom ohľade, aby sa dali využívať trvalo udržateľne, aby boli transparentné, aby vytvárali nové pracovné miesta. Preto tu podporujem pozmeňovacie návrhy 19 a 20 pani Gál a 21 pani Hübner. Čo sa týka pristupujúcich krajín, musí EIB v infraštruktúrnych projektoch investovať, najmä v tých, ktoré majú energetický význam. Pokúsim sa návrh číslo 47, 48 a pozmaňovací návrh 49 spojiť do kompromisného návrhu. Dnes výbor EKON sa bude zaoberať aj svojou e, správou k správe EIB. Dnes ju odovzdá. Mali by sme skončiť túto činnosť 15. a preto pozývam všetkých tieňových správodajcov, kolegyne a kolegov, aby sa zajtra prišli do miestnosti VIB 0204 medzi 10. a 12. a dúfam, že narazím na pochopenie z vašej strany pre pozmeňovacie návrhy, ktoré e, vám zašlem ešte dnes popoludní a e, dnes večer. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne. Slovo má pani Hübner. Dúfam, že ma počuť. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Rada by som povedala, že túto správu pokladám za veľmi dobrú a preto som nechcela predkladať žiadne doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, ktoré by zmenili pôvodný text. Radšej som ešte pridala k tejto správe nejaké ďalšie námety, ktoré ju urobia ponšou. EIB má financovať rast v nadchádzajúcich rokoch. Takže tu ide o námet inovatívnejšieho prístupu k finančným nástrojom, vrátane európskych finančných inštitúcií, ako sú EIB, EIF, a podobne. A tu mám na mysli miešanie pôžičiek aj e, kapitálu, ktorý financuje riziko, rôznemu zaisťovaniu a zaručovaniu sa za riziko. Toto sú len príklady rôznych finančných nástrojov, ktoré by sa mali rozvinúť na vyššiu úroveň, a to s participáciou EIB. EIB. Druhou charakteristikou, ktorá je tiež podľa mňa veľmi dôležitá, pre banku EIB a jej financovanie je to, že verejné financovanie je zvyčajne nástroj, ktorý mobilizuje prostredníctvom verejného financovania súkromný kapitál a ide tu o pomer medzi verejným a súkromným kapitálom. A myslím si, že EIB sa môže pochváliť dobrou históriou pri spolupráci s Európskou komisiou. E, vydali sa týmto smerom, dokonca už boli tri iniciatívy tohto typu, kedy táto funkcia udržiavania dobrého pomeru medzi súkromným a verejným kapitálom prostredníctvom financovania EIB je naozaj silne prítomná a to súvisí s financovaním veľkých infraštruktúrnych projektov, napríklad pri doprave, telekomunikáciách a v oblasti energetiky. To v nasledujúcich rokoch bude najväčšou výzvou pre Európsku úniu verejné financovanie nebude stačiť, nebude to jediným riešením tohto problému. Práve preto musíme využiť verejné financovanie na mobilizovanie súkromných peňazí súkromného sektora. A tu veľmi e, silne odporúčam môj pozmeňujúci návrh aj pri obligáciách, ktoré sú určené na projekty. Takto to pripravuje spolupráci komisia a EIB. A tieto obligácie môžu takisto aktivizovať súkromný kapitál Rada by som povedala, že podporujem väčšinu pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené a tento, túto funkciu nastoľovania dobrej rovnováhy medzi súkromným a verejným kapitálom je tiež veľmi vítaná. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Pani predsednička hovorí, ďakujem. Ešte niekto iný by si chcel, nech sa páči, Pascal by chcel prejaviť svoj názor. Euh, euh, euh, Rád by som najskôr spravodajcovi povedal, <laughs> že zelená politická skupina bola skutočne spokojná s touto správou. Ide nám len o menšie zmeny, o ktoré sa snažíme v našich návrhoch, ktoré chcel by som upozorniť na tri aspekty, pretože si myslíme, že je potrebné pokračovať, čo sa týka aspekty energetiky aspektov energetických a klimatických v tejto správe treba zdôrazniť, že EIB by mala byť e, um, akýmsi priekopníkom čo sa týka aktivít týkajúcich sa klimatických zmien. Vieme, aká je momentálne cena ropy, že to súvisí s celkovou politickou svetovou situáciou a Viem, že to zálež- e, súvisia so situáciou mimo EU, preto by EIB mala fungovať ako katalizátor, aby sme naštartovali ekologicky zmysluplné aktivity v súvislosti so znižovaním emisí CO2. EIB by z tejto súvislosti mala prispieť k tomu, aby sa mohli financovať e, infraštruktúry. Vieme, že sa to neudeje za pár mesiacov, ale mali by sme postupovať progresívne a to aj s pomocou financovania z verejných prostriedkov, ako už bolo spomenuté pri priemysle, ktorý je založený na uholných zdrojoch. Toto by mal byť náš strednodobý cieľ. Druhý prvok sa týka vkladov v súvislosti s projektami. Tu ide o potrebné ekologické zmeny v súvislosti s európskym hospodárstvom a ide o daňové raje v konečnom dôsledku, ktorých ste sa dotkli vo vašej správe. Myslíme si však, že treba požiadavky ešte preciznejšie naformulovať voči EIB, najmä čo sa týka toho, že banka sama tvrdí, že chce um, pokračovať v určitej politike a mala by naďalej kontrolovať projekty s touto témou súvisiace. A myslím, že by sme mali zistiť, koľko podnikov podľa údajov EIB sa nepridržalo požiadaviek súvisiacich s daňovými rajmi. Preto si myslím, že by EIB mala e, z toho vyvodiť veľmi jasné dôsledky v súvislosti so situáciou okolo daňových rajov. Treba to veľmi konkrétne presúdiť. Uh, Ešte niekto? Jean-Paul, nech sa páči. Nuž, ja som chcel len, čo sa týka rokovacieho poriadku, spomenúť, že ak všetky politické skupiny, alebo žiadna z nich, v súčasnosti tu máme výbor, nie politické skupiny, takže by som až sa rád poprosil, aby tieto heslá politických skupín z miestnosti odstranil. Neviem, prečo tu sú tieto modré tabule. Je mi ľuto, hovorí pani predsednička, nemali by tam byť tieto plagáty, tieto dekorácie. Jean-Paul, ale je to moja úloha sa o toto postarať, nie vy, takže mm, možno keby som to ja povedala, nie je to také nepríjemné. Nož keď ľudia si niečo všimnú, treba to asi povedať. Áno, ponad vašu hlavu som to videla. Pre, ako koordinátor ste odviedli dobrú úlohu. Ešte niekto z poslancov si žela vyjadriť sa? Rudolf? Nech sa páči. Aby som zareagoval na poznámku Žona Paula. Čiže mohol by som navrhnúť alternatívu, aby keď budeme znovu v miestnosti rokovať, kde boli predtým liberáli, aby sme tam mali uh, toľko transparentov, liberálov, koľko máme aj členov v tomto výbore. A týmto vlastne dostojíme a, tomu záväzku, pretože v liberálnej e, politickej skupine máme individuálne stretnutia, ale skutočne by som chcel e, teraz sa vyjadriť k tej správe, ktorú predložil náš kolega pán Kutáš. Chcel by som zvýznamniť jej dôležitosť. Myslím si, že v rámci tejto diskusie by sme sa mali sústrediť na tie hlavné elementy a mali by sme byť radi z toho, že sa táto správa venuje skutočne takéto dôležitej téme. Ide tu o Európsku investičnú banku, nástroje, ktoré sú tu spomínané, ako by sa mali čo možno najlepšie využívať na to, aby sme ich využívali v boji proti kríze, aby sme skutočne sa tešili z tohoto návrhu, ktorý náš kolega pán Kutáš predložil a gratulujem k takémuto návrhu a pozýva nás, aby sme skutočne spolu sa podielali na zlepšovaní situácie. Ďakujem pekne. Keď sa hlásila, hlásila, chcela by som povedať, že už máme že už o tretej sme tu nemali veľa členov, takže postupne prichádza. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o tie projektové dlhopisy, o ktorých sa tu spomína, ktoré sa tu spomínali, je skutočne škoda, že máme ďalšie prelinanie dvoch výborov. A máme výbor, kde sa hovorí o projektových, výbor, projekt, projektových dlhopisoch, vo výbore kríz a čiže takýmto situáciám by sme sa mali vyhýbať je skutočne škoda, že takéto dôležité veci, ktoré majú vplyv na Európsku investičnú banku a ktoré ovplyvňujú to, ako vlastne bude v budúcnosti financovať Európska únia projekty. Takže máme jednoducho prelínanie týchto dvoch výborov. Myslím si, že každý z nás, ako sme tu, by chcel byť teraz aj v tej miestnosti, kde má stretnutie výbor kríz. Neviem, ako to vyriešime, pretože už tu máme dlhšie takéto problémy, pretože viacerých sa nás to týka, ktorí by sme mali byť na oboch výboroch, ale mali by sme byť ako koordinátori zasa inde. Skrátka nemôžeme byť na dvoch miestach naraz. E, otázka dlhopisov na projekty. Chcela by som, aby tento výbor skutočne venoval rozpravu e, tomuto problému aj mimo tej téme, ktorá sa týka Európskej investičnej banky. Je tu skutočne veľký odklon od minulosti, pokiaľ ide o financovanie a veľa vecí z tohoto sa bude týkať viacerých e, systémov, napríklad metodológie financovania. Už sme to kritizovali v tejto už sme to kritizovali v tomto výbore, čiže navrhujeme zlepšenie aj v tomto kontexte. Myslím, že potrebujeme skutočne dôležitú rozpravu e, hĺbkovú, aby sme sa pohli vpred. No teraz som to vnímala tak, že Európska investičná banka bude jedinou, uh, jediným emitentom týchto dlhopisov, ale tak keď som si prečítala tento dokument, tak je tu nová inštitúcia, ktorá by to mala emitovať, pretože sa tu hovorí o iniciatíve s uh, veľkým písmenom I, čiže mala by to byť, mal to byť iný uh, iná inštitúcia, ktorá by mala emitovať tieto dlhopisy, čiže pravdepodobne nevieme ani v tomto výbore, aké sú detaily tohto problematiky, že by som požiadala predsedničku, aby získala čo možno najviac informácií, aby nás informovala o tom, ako si situácia má. Um, to je niečo, čo som už hovorila v inom kontexte, hovorí pani predsednička. Máme tu Alexandra Kavalera, ktorý e, je tu. Neviem teraz, či by nám vedel dať nejaké dodatočné informácie k tejto téme. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Čo sa týka konkrétnych vecí, projektových dlhopisov, konkrétne viete, že sme dnes odštartovali verejné pripomienkové konanie spolu s komisiou a náš predseda bol pozvaný, aby hovoril vo výbore SURE dnes zasada a bude hovoriť o inovatívnych finančných nástrojoch. Iste by rád prišiel aj sem, ak si tak želáte, niekedy v nasledujúcich dňoch a prediskutoval by si tento bod podrobnejšie. V každom prípade chcem povedať niekoľko konkrétnych vecí. Dlhopisy sa nevydávajú ani Európskou investičnou bankou, ani Európskou úniou. Vydáva ich súkromná firma a iné súkromné firmy, ktoré sú zodpovedné za konkrétne infraštruktúrne projekty. Srbsku máme možnosť, aby sme využili rozpočet EIB spolu s finančnou kapacitou EIB ako záruku týchto dlhopisov, teda aby mali vhodný rating, aby prilákali súkromných investorov na trh financovania infraštruktúry, takže nie, že by dlhopisy vydávala EU ani EIB. To, tak tomu nie je. Čo sa týka písomného dokumentu, kde by bolo viac námetov, ktoré sa teraz rozvíjajú v komisii. Takýto dokument by bol vítaný, ale zatiaľ je to všetko rozpracované, takže neexistuje. K ďalším bodom radi by sme poďakovali pánovi Kutošovi, spravodajcovi, za vynikajúcu odvedenú prácu a všetkým prispievateľom a tvorcom pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov z nášho hľadiska je to vítané. Čo sa týka úlohy malých a stredných podnikov, pre vašu informáciu práve sme výročné údaje za rok 2010 publikovali a naše financovanie malých a stredných podnikov dosiahlo cieľ, ktoré, ktorý sme stanovili v rámci plánu Európskej hospodárskej obnovy a je to 30 miliard od roku 2008. Vytvorili sme novú úlohu pre malé a stredné podniky do roku 2009 v rámci EÚ, aj pre krajiny, ktoré ešte sú pred vstupom. A týmto sa snažíme dosiahnuť lepšiu transparentnosť, lepšie zainteresovanie finančných sprostredkovateľov, aby boli výhody na strane malých a stredných podnikov. Takisto títo finanční sprostredkovateľia by mali prepojiť financovanie aby bolo aj vlastný majetok, aj cudzí poručený majetok v rovnováhe. Toľko, čo sa týka e, nás v spolupráci s parlamentom iste vylepšíme všetky záležitosti. Čo sa týka finančných centier, ktoré sú tzv. offshore, vieme, že už od roku 2009 pracujeme na novej politike v tejto veci. Rada si myslí, že toto je v popredí e, hodnot ktoré rozvíjame a dúfame, že tieto daňové raje, respektíve offshore centra nebudú prepojené s tými finančnými sprostredkovateľmi, ktorí sa snažíme regulovať. Na zozname iných finančných organizácií e, takýto zoznam vlastne nie je oficiálny, ale napriek tomu, že neoficiálne existuje, nemôžeme naozaj urobiť zoznam tzv. daňových rajov. Musíme sa spolahnúť na OECD a ďalšie veľké ustanovizne, aby nám pomohli s takýmto zoznamom. A ešte niečo k rovnováhe medzi vlastným a cudzím, respektíve požičaným majetkom. Veríme, že je tu veľký potenciál, aby sme zvyšili túto rovnováhu v rámci finančnej kapacity EIB a európskymi fondmi aby sme dobre využili tieto rozpočtové financie a zachovali, ako tu už bolo spomenuté, rating troch Ačok, ktorý je zásadný, aby bolo možné si požičiavať peniaze za priateľných podmienok a aby boli klienti v zvýhodnenej situácii pri požičiavaní si. Toľko z mojej strany. Veľmi rád vám odpoviem na ďalšie otázky, ak máte nejaké konkrétne. Ďakujeme, hovorí pani predsednička. Ešte jedna vec, ktorú som sa chcela spýtať ja. Povedali ste, že EIB nebude vydávať dlhopisy, ale bude za ne ručiť. Otázka teda znie, kde sa táto záruka objaví na súvahe banky EIB a či to bude niečo také ako členské štáty, keď musia sa zodpovedať Eurostatu a musia na svojich súvahách uvádzať takéto záruky, ktorými ručia za rôzne finančné nástroje Možno nám k tomu poviete viac? Pretože hovoríme tu o podsúvahových položkách. A tieto sú také, ktoré nikto z nás nemá rád. Ďakujem opäť za slovo. Nebudú to žiadne podsúvahové položky, všetko bude v súvahe. Oficiálne to bude v rozpočte aj v súvahe EIB, pretože niektoré finančné stroje, napríklad eh, delenie sa o riziko, alebo Euroval, alebo rôzne projekty. Nebude sa to skrývať, nebude to podsúvahová položka ani zo strany EIB, ani, pokiaľ viem, zo strany komisie, ani európskeho rozpočtu. Nič takéto sa neplánuje. Ďakujem vám, hovorí pani predsednička. Pani Kutaš, chcete ešte záverečné slovo? No, dovolil by som si niekoľko záverečných slov. Ďakujem všetkým kolegom za podporu a námety. Myslím si, že sme dospeli k dobrým kompromisom. Čo sa týka rozpravy o projektových dlhopisoch, myslím si, že je lepšie, keby sme pozvali pána majstera na e, rozhovor, vypočutie tu v našom výbore EKON. On by mohol objasniť to, čo sa týka záruk, to, čo sa týka dlhopisov na projekty. Ďakujem ešte raz a teším sa, že zajtra o 10.00 budeme hovoriť o kompromisoch, prediskutujeme si ich. Ďakujeme vám, hovorí pani predsednička. Hlasovanie bude 15. marca. Na plenárke sa bude v apríli riešiť táto záležitosť, takže môžeme prejsť na ďalší bod programu, ktorým je, sú finančné konglomeráty. A dávam slovo spravodajcovi Fiodorovi Stolojanovi. Ďakujem, pani predsednička. Predovšetkým mi dovolte poďakovať všetkým, poslancom Európskeho parlamentu, ktorí predložili doplňujúce a pozmenujúce návrhy k mojej správe. Sú to dobré pozmenujúce a doplňujúce návrhy. Ďakujem i poradcovi, pánu Vanesovi, za jeho príspevok k analyzovaniu týchto pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Mnohé tieto návrhy sú v takom duchu, s ktorým súhlasím, niektoré však sa sústreďujú na eh, lepšie zadefinovanie textov komisie, alebo lepšie ako sú tie v textoch komisie. Nebudem trvať na tom, aby sme podporili všetky, no aj keď sa mi všetky páčia, ale niek- o niekoľkých konkrétnych by som rád hovoril, pretože tieto by sme si skutočne mali prediskutovať tu vo výbore aj neskôr spolu so zastupcami komisie a rady. Prvá z týchto záležitostí sa týka určenia toho, či aktivita nejakej skupiny vo finančnom sektore ako určiť tieto aktivity. 92 tu navrhol pán Lambert a 93, ktorú navrhla pani Bavl, sa zaoberajú touto témou. Pán Lambert navrhuje, aby sme mali určený istý prach, a to 10 ak aktivity, finančné aktivity v rámci nejakej skupiny presahujú 10 ak hovoríme o pomere regulovaných entít vo finančnom sektore a neregulovaných entít. Hovoríme teda o podsúvahových položkách versus súvahové položky. Ak podsúvahové prekračujú 10 Vtedy sa táto skupina dá zaradiť do finančného sektora. Pani Pauls navrhuje tento práh zvýšiť na 40 a navyše. Takáto skupina musí dostať povolenie od európskeho dohľadu. Toto povolenie by hovorilo, že aktivity v investičnom, eh, dôchodkovom, benzínom a ďalších systémoch je odôvodnené, materiálne je to možné, takže toto definovanie aktivít v rámci finančného sektoru budeme podporovať. Druhá záležitosť, o ktorej chcem hovoriť, sa týka neregulovaných finančných ustanovizní. Sú tu konkrétne veci, ktoré by mali byť predmetom špeciálnych regulácií. Napríklad pozmenujúci návrh číslo 110, ktorý predložil pán Lambert, hovorí, že práve táto špeciálna skupina neregulovaných finančných ustanovizní vrátane podsúvahových záležitostí. Hovorí sa tu, že sa musíme vrátiť k definovaniu rozsahu pôsobnosti predmetnej smernice. Pripomínam vám, že sú tu dve fázy pri zmene spôsobu, ktorým dohliadame na finančné konglomeráty. Komisia navrhuje, aby v prvej fáze boli prijaté existujúce smernice, pretože tieto zvýšia údernosť, prieraznosť ďalších smerníc spolu s novými smernicami, ktoré sa týkajú dohľadu nad e, európskymi finančnými záležitosťami. Myslím si, že keď je to neregulované finančné ústanovizne, vrátanie tých e, podsúvahových finančných nástrojov, ak ich, ak ich zaradíme do tejto smernice, do tejto predmetnej smernice, o ktorej hovoríme, skomplikuje nám to život, pretože nevieme, aký, aký dopad, ako aký vplyv bude mať tento návrh. A myslíme si, že je lepšie, keby sme ponechali tento návrh na posúdenie až do druhej fázy. V tejto druhej fáze by Európska komisia plne hĺbkovo rozanalizovala zmeny, ktoré treba urobiť pri e, dodatočnom dohľade finančných konglomerátov a potom týmto posúdením dopadu e, sa dá pracovať ďalej. Je to aj záležitosť, ktorá sa týka alternatívnych investičných fondov a ich riaditeľov, respektívne manažérov. Myslíme si, že tu sme dospeli k dobrému kompromisu. Ide tu o to, kde má svoje pôsobisko manažér alternatívneho investičného fondu, kde je finančný sektor lokalizovaný, či môže sa líšiť miesto aktivity a miesto, kde pôsobí manažer alternatívneho investičného fondu. A myslím si, že čo sa týka lokality, e, treba ich uzovzťažniť s investičnými službami a tieto alternatívne investičné fondy a ich manažéri by mali pracovať len v rámci jedného sektora. Mali by byť istým spôsobom previazaní s týmto jedným konkrétnym sektorom. Ale máme tu aj dobré námety. Jeden z návrhov sa týka záležitosti záťažových testov. Spravodajca navrhuje záťažové testovanie pán Balc aj pán Skinner vo svojich pozmeňujúcich návrhoch sa odvolávajú na záťažové testovanie a ja súhlasím s ich námetom. Už máme pripravené znenie kompromisné. Myslím si, že keď budeme hovoriť o kompromisoch, môžeme zapracovať do kompromisného znenia všetky spomenuté návrhy. Is, uh, uh to boli tie najdôležitejšie veci, pani predsednička, všetko z mojej strany. Ďakujem vám. Ja tu mám poznačené na papieri, kam som si písala, že ešte sa niekto hlásil o slovo, kde ste? Nech sa páči. Pánsky Kluna. Pýta, who, uh... Prezentujem tento svoj príhovor v mene pána Skinnera, ktorý sa ospravedlnil, nemôže tu byť. Uh, Peter vína, víta množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené. Sme presvedčení, že väčšina z nich má skutočne veľký prínos, pretože vlastne obohacujú základný návrh spravodajcu, hoci je zrejme, že niektoré z tých pozmeňujúcich návrhov jednoducho sa vymykajú tomu návrhu textu, Ehm, pokiaľ ide o definíciu konglomerátu vo všeobecnosti. Eh, Tie pozmeňujúce návrhy sa týkajú zmluv, zmluvy čísla 1, kde sa objasňuje úloha spoločného výboru, ktorý zabezpečuje to, aby úlohy tohto výboru boli v súlade s právnym štatútom a zabezpečuje, aby tu boli jasnejšie pravidlá, ak vezmeme do úvahy cez sek- sektoriál, respektíve viac sektorovalné povahy týchto transakcií. Po druhé, musíme zabezpečiť, aby e, inštitúcie, ktoré prevádzajú, prevádzajú dohľad, aby jednoducho zabezpečili operačnú štruktúru týchto finančných konglomerátov. A na základe pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené, by sa malo zabezpečiť, aby tu bol dostatočný manevrovací e, priestor. Pozmeňujúci návrh číslo 3 uvádza do praxe pravidlo Paula Volkera. Má sa to zabrániť e, konglomerátom, aby aby boli zabre, za, zabránené dlhom, ktoré by prevyšovali e, stanovené limity. A potom sa tu hovorí aj o strop, hovorí sa tu o e, ustanovenia v tejto oblasti, ktoré by mali zabezpečiť e, preklenutie určitého prázdneho priestoru. A Samozrejme, tieto pozmeňujúce návrhy budú musieť byť ešte prerokované s e, tíňovými spravodajcami, aby sa zabezpečilo ich ľahké pr- prijatie. Ďakujem pekne, ja som tieňovou spravodajkyňou za politickú skupinu ALDE. Ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za to, čo tu uviedol, pokiaľ ide o môj pozmeňovací návrh číslo 93. A zmysel tohto pozmeňovacieho návrhu spočíval v tom, že by sme mohli mať e, v rámci takých veľkých spoločností ako AIG, e, ktoré sú také dôležité vo finančnom sektore a nepodarilo sa im dosiahnuť ten prach, ktorý bol stanovený pretože týchto 10%, ktoré tu boli spomenuté, možno práve nie je ten správny prach pre takéto spoločnosti. Možno by sme sa mali ešte zamyslieť nad tým, čo som tam aj uviedla, aby sme skutočne zabezpečili, aby sme inkorporovali určité usmernenia, ktoré by boli vydané na to, aby sa jednoducho uplatňovali, pretože inak sa môže stať, že budeme mať jednoducho určité nesprávne postupy a pravdepodobne by sme sa mali na to pozrieť v tomto kontexte, z tohto uhla pohľadu, aby sme zabezpečili správny rámec, ktorý by uplatňoval tieto rozhodnutia v tom zmysle, ako to má byť. A pokiaľ ide môj pozmeňovací návrh 196, kde navrhujem, aby sme e, kde hovorím o AIFM a o prepojení s usmerneniami, tak tam jednoducho sa domnievam, že ak sa pozrieme na tieto usmernenia, tak jednoducho si uvedomíme, kde sa vlastne uberá pozmeňujúci návrh číslo 95 v kontexte sektora investícií, ak to nebude teda nejako bližšie určenie, pretože ak si uvedomíte, akým spôsobom som ja rozmýšľala pri predkladaní týchto pozmeňujúcich návrhov, tak vlastne zistíte, že som vlastne e, sa snažila vychádzať z tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené pred mojimi. Ešte tu je jeden pozmeňujúci návrh, ktorý som predložila to ide o číslo 111, tento sa týka holdingových spoločností, tak tento pravdepodobne presahuje e, takú ľahšiu revíziu, ktoré, sa zaoberáme momentálne, ale myslím si, že pokiaľ ide holdingové spoločnosti, tak tam by sme takisto mali niečo urobiť a preto si myslím, že musíme objasniť aj toto štádium a nemali by sme čakať ďalej na nejaké ďalšie revízie. Myslím si, že musíme sa pozrieť skutočne na, vo všeobecnosti na to, čo sa deje v týchto holdingových spoločnostiach a myslím si, že toto je taký celkom zmysluplný začiatok. A potom sú tu ešte iné pozmeňujúce návrhy, ktoré predložili iní kolegovia, iné kolegy, niektoré si viem predstaviť, že by som podporil, ale potom sú tu aj také, ktoré pravdepodobne v diskusii, v rozpráve zistíme, že ich nebudem vedieť podporiť a preto som len jednoducho chcela predostrieť vám ten môj postup alebo úvahy, akým som dospela k tým pozmeňujúcim návrhom. Teraz dostanem slovo Filip Lamberts. Ďakujem pekne, pani predsednička. No najprv by som eh, sa venoval tomu, čo spomenul pán spravodajca, pokiaľ ide o neregulované inštitúcie, tak ako ste povedali, mali by sme to nechať na neskôr. Myslím, že by sme to mali spomenúť tak či tak už v tomto štádiu, pretože to je dôležité. Neviem, či to vlastne dáme do úvodného ustanovenia, alebo či to dáme do nejakého mm, článku, ale myslím si, že to je dôležité. Mali by sme tomu venovať pozornosť, mali by sme o tom hovoriť. Žiadny z nás neobajuje myšlienku, že by sme ich nechali e, mimo tohoto ustanovenia. To, čo ma prekvapuje, že ste nereagovali a to by som chcel skutočne pochopiť, že prečo, že ste nereagovali na také ambiciozne alebo radikálne návrhy, ktoré tu boli predložené a ktoré sa týkajú o tých aktivít finančných konglomerátov, kde, by sme, kde sa snažíme vyhnúť tomu, aby jedno oddelenie jednoducho regulovalo celú spoločnosť. A neviem teda, či súhlasíte s niektorou z tých častí, ktoré sú tu, alebo so žiadnou. Skrátka treba zabezpečiť, aby tu boli prevody medzi jednotlivými odvetvami konglomerátu, aby tieto prebiehali hladko. Musíme si uvedomiť celkovú veľkosť týchto konglomerátov. Mali by tu byť návrhy, ktoré by zjednodušili systémové prepojenie týchto konglomerátov a niektoré z týchto finančných inštitúcií, ktoré sú mimochodom už všetky konglomeráty, sa jednoducho zväčšujú po uh, tejto kríze a táto ich veľkosť ako taká jednoducho už z nich robí konglomerátmi, ktoré sa nedajú manažovať, aspoň z pohľadu e, tých jednotlivých štátov, ktorých sa nachádzajú. A myslíme si, že toto je práve to miesto, alebo ten moment, kde by sme mali zasiahnuť, kde by sme mali jednoducho stanoviť stropy, alebo mali by sme ich jednoducho e, odviezť o to, aby sa ďalej zväčšovali, aby sa jednoducho aby neprekročili nejaké proporcie, ktoré by už potom boli nemanažovateľné. Či už to bude miliarda, a či to chceme urobiť nejaké čierno-biele, pardon, či to už bude teda 100 miliard alebo viac. Skladka, mali by sme obmedziť túto veľkosť, tento raz do istej miery, pretože takáto veľkosť jednoducho už nie je optimálna a takisto to robia určité narušenie na trhu, pretože sú tu inštitúcie v rámtane niektorých európskych bank, ktoré ako keby usmerňovali už trh ako taký a jednoducho berú určité určitú prácu ostatným inštitúciám už len na základe toho, že sú také veľké. Týka sa to napríklad takých spoločností ako Microsoft, ktorý jednoducho integruje všetky e, svoje sub operácie do tejto jednej veľkej spoločnosti a to jednoducho nie je dobré pre trh ako také a mali by sme sa tomu venovať práve na tomto mieste. A aj keď to nebude nejaké konkrétne, nejaká konkrétna smernica, mali by sme aspoň dať jasne na komisii, akým smerom sa chceme uberať. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička Kej. No, ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že spravodajca aj tieňoví spravodajcovia už sa venovali niektorým tým bodom, ktoré som ja chcela spomenúť, ale nadviažem na tie pripomienky, ktoré tu boli práve spomenuté. Musíme si uvedomovať, že ide tu finančné konglomeráty. To neznamená, že sú veľké. Znamená to však, že majú zmiešané finančné aktivity, ktoré ich jednoducho čím spadajú po túto smieť. Čiže nechcem, aby sme v, v rámci tohto predpisu, ktorý vlastne určitou malou zmenou, nie je to nejaká komplexná revízia. Nechcela by som, aby sme znevýhodňovali tieto skupiny spoločnosti, ktoré jednoducho spadajú pod túto definíciu momentálne, ako ju máme. Či už, je to, či, už je tu, či už tu ide o bankový sektor alebo sektor poisťoven. A z môjho vlastného pohľadu ako predstaviteľka Spojeného kráľovstva iba jedna z našich finančných inštitúcií jednoducho spadá pod, finančné, pod definíciu finančných konglomerátov. A táto definícia jednoducho je taká, ako je. Čiže nemali by sme e, do tejto smernice dávať také veci, ktoré by jednoducho e, tú definíciu pozmenili tak, aby sa týkala všetkých finančných inštitúcií. Ide tu predovšetkým o také veci ako napríklad podsúvahové transakcie. Takže myslím si, že nie je tu nejaké veľké riziko, pokiaľ ide o konglomeráty alebo iné finančné inštitúcie, že trochu sa obávam, aby sme nedefinovali takýmto spôsobom iba veľkosť, ale aby sme jednoducho dali pozor na to, aby sme mali určitý priestor manevrovací na to, aby sme už odhľadnúť od štruktúry týchto finančných inštitúcií jednoducho e, zacielili našu aktivitu na konkrétne, konkrétne inštitúcie. Nemá žiadny význam, aby sme si vybrali nejakú podskupinu. Mali by sme si skôr vybrať celú oblasť, aby sme zabezpečili e, to, aby bol princíp aplikovaný na všetky inštitúcie rovnakým spôsobom. Určité pozmeňovacie návrhy, ktoré to boli predložené, ktoré sme si aj prečítali, tak tie určitým spôsobom prednášajú percentuálne vyjadrenia, tieto stropy, toto ma trochu znepokojuje, že my sa týmto prahom nevenujeme. Niekto by mal zabezpečiť kontrolu, či tieto stropy, ktoré sú stanované, či skutočne sú relevantné. A neviem, či my ako parlamentní poslanci alebo poslanci Európskeho parlamentu skutočne vieme ohodnotiť, eh, či ten strop má byť taký alebo taký. Myslím si, že to by, mali, by sa tomu mali vyjadriť eh, odborníci, odborníci určitej finančnej úradnice. Mali by sme zabezpečiť to, aby sme jednoducho našimi predpismi jednoducho nezabezpečili takú situáciu, že tu budeme mať rozličné postupy k jednotlivým finančným inštitúciám a myslím si, že ak hovoríme napríklad o riziku podsúvahových transakcií, tak to sa netýka zasa všetkých bankových inštitúcií, čiže musíme zabezpečiť, aby sme mali určitý model a tento model by sa mal týkať finančných inštitúcií vo všeobecnosti, pretože nie všetky sú také veľké ako tie, o ktorých sa tu hovorilo. Myslím si, že toto je taký všeobecný prístup. Ďakujem. Pán Krúte tu nie, pán Lambert sa hlásil o slovo. Možno chce zareagovať. Ďakujem pekne. Ja som sa chcel vyjadriť iba k niektorým pripomienkám kolegyne Kej. A je pravda, že tu máme iba jednu takú inštitúciu, ktorá je takáto veľká v Spojenom kráľovstve, ale bude ich pravdepodobne viac v budúcnosti a bohužiaľ Európska centrálna banka už e, dostala Eh, indikácie od viacerých inštitúcií v, Európs- v Spojenom kráľovstve, napríklad Barclays. Čiže neviem, či je toto konkrétne to, čomu ste sa chceli vyjadriť, ale chápem to, o čom, na čo ste, na čo ste poukazovali, či tu je nejakú systémovú hrozbu. Čiže musíme sa snažiť o to, aby sme to urobili čo možno najlepšie. Takisto chápem, keď sa hovorí, že by sme nemali e, uplatniť pravidlo Volkerové pravidlo. Neviem, akým spôsobom by sme to domysleli. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Toto takisto súvisí s tým, čo som chcela povedať ja. Ak si zoberiete pozmeňujúce návrhy, ktoré som predložil napríklad o holdingových spoločenstvách, pravdepodobne ich je viac v Spojenom kráľovstve, ale chcel by som povedať, že môj pozmeňujúci návrh číslo 111, tak ten eliminuje e, určité rizika toho manevrovacieho priestoru. To je veľmi dôležité v rámci tejto revízie. Mali by sme sa vyhnúť nejakej dvojitej kontrole v tých e, oblastiach, kde to vôbec nie je potrebné. Čiže myslím si, ak nikto iný sa nehlási, tak by sme sa mohli vrátiť k pánovi správdajcovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. A pokiaľ ide o otázky, ktoré tu boli uh, prednesené v mene pána Skinnera, jeho poznámky uh, sa týkajú úlohy spoločného výboru. Ide tu o právnu úlohu. Uh, ide tu o právomoci, ktoré by mali zabezpečiť, ktoré by mali zabezpečiť e, kontrolu. Nemám žiadne návrhy, pokiaľ ide o transparentnosť e, podávania správ. Pokiaľ ide o pravidlo, Volkerové pravidlo, tak mali by sme o ňom pravdepodobne hovoriť. E, ja by som nepodporil tú myšlienku podporovania pozmeňujúcich návrhov o ktorých ešte nemáme nejaké dopadové štúdie. A bohužiaľ, to sa netýka iba tohto problému, ale týka sa to aj toho, čo hovoril pán Lambert. A ďakujem pekne ešte raz za tie pozmeňujúce návrhy, ktoré predložené jeho mene. Napríklad v pozmeňujúcom návrhu číslo 114 navrhuje strop alebo prach ak by celková súvaha finančného konglomerátu presahovala 100 miliárd eur a tento finančný konglomerát by neznížil túto súvahu pod takýto strop v priebehu jedného roku, tak by pravdepodobne sa stal pod vzhľadom na definíciu, tak ako je uvedená v článku 1, by sa stal predmetnou inštitúciou, ktorá by spadala práve po túto definíciu. A myslím si, že nemáme tu e, tú dopadovú štúdiu a myslím si, že toto je takisto záležitosť pre komisiu, pre to ďalšie štádium, aby vyhodnotila, aby sa vrátila k takýmto e, konkrétnym návrhom s dopadovými štúdiami, aby jednoducho naši členovia, teda poslanci a poslanky Európskeho parlamentu aj v našom výbore sa mohli relevantne potom vyjadriť. Čiže súhlasím s tým, čo tu bolo povedané, čo tu odznelo. Nemyslím si, že sme kompetentní na to, aby sme my nejako stanovovali konkrétne Prahy v našom výbore, bez toho, že by sme mali nejakú e, rozpravu alebo diskusiu o dopade takýchto právnych predpisov, ktoré by potom boli záväzné. Budem v každom prípade sa o tomto rozprávať s kolegami, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy, aby sme jednoducho dospeli k čo možno najlepším kompromisom. Ďakujem pekne. Ďakujem vám za pozornosť. Je jasné, že sú tu záležitosti, ktoré, o ktorých budeme ešte hovoriť. Výbor bude zasada 31. Eh, marca a v máji na plenárke sa o týchto veciach bude diskutovať ďalej. Teraz presúvame sa k bodu programu technické požiadavky na priame úhrady v eurách a prevodné príkazy. Nech sa páči pani Acaja. Ďakujeme. Pani predsedajúca, komisia publikovala svoj návrh pred vianočnými prestávkami 16. decembra 2010 a tento návrh sa týka interného trhu platobných služieb v Európe, kde sa nerozlišuje medzi režimom cezhraničných a vnútroštátnych platieb. Integrovaný trh platieb v Európe by mal poskytnúť výhody a zvýšenie konkurencie schopnosti a inovatívnosti. Takisto by to pre firmy a spotrebiteľov malo znamenať nižšie výdavky. Cezhraničné platby by mali byť tak ľahko vykonateľné ako vnútroštátne, aspoň v to dúfame. Dopadová štúdia spomenula, že možné výhody pre európske hospodárstvo by mohli byť až 300 miliard eur o, do šiestich rokov. Myslím si, že pôvodne sme vychádzali z trhového prístupu a je to aj veľká politická iniciatíva, ktorá, ktorú podporuje Európsky parlament, Komisia, Európska centrálna banka. priame úhrady a prevodné príkazy by sa mali riadiť e, radou EPC. To by mala byť koordinačná jednotka, ktorá bude, bude mať aj rozhodovacie právomoci a bude fungovať v rámci Európskeho bankového systému. 28. januára 2011 SEPEPA e, definovala dva typy týchto platieb – ale prechod na nový plán je v praxi veľmi pomalý. V oktobri 2010, dva roky po prevodných príkazoch SEPA, je podiel týchto prevodov SEPA iba 9,3 Podiel priamých prevodov alebo inkasných prevodov je takisto len veľmi nízke percento. Súčasná situácia vytvára neistotu pre všetky zúčastnené strany a je mimoriadne nefér voči tým, ktorí veľmi rýchlo splnili všetky technické predpoklady a nastolili všetky zmeny. Tu ide aj o parlament, pretože možno si pamätáme, že parlament sa pýtal dvakrát Európskej komisie, e, žiadal komisiu, aby toto nariadenie SEPA bolo novelizované, citujem, čo žiadal Európsky parlament, žiadal jasné a náležité uplatnenie v praxi a termín 31. decembra 2010 mal byť pôvodný dátum tejto lehoty, ktorú žiadal parlament. Komisia však vydala nariadenie, kde sa hovorí, že prevodné príkazy a inkaso by mali byť E, v platnosti ešte 23 mesiacov po vstupe nariadenia do platnosti. Mali by sa nahradiť celoeurópskou schémou, pričom by sa mali ešte pridať e, k existujúcim návrhom ďalšie nové schémy a plány, ktoré by mali byť isté, by mali podliehať spoločným štandardom Niečo podobné ako sú systémy IBAN alebo SWIFT, respektíve BIC. BIC. Finančné služby by sa mali riadiť štandardom XML pre všetky platby v euro v rámci Európskej únie. 17. novembra som bola prítomná na vypočutí v Európskej komisie a komisii a zúčastnené strany na tomto vypočutí vniesli mnohé námietky. Dvere mojej kancelárie sú otvorené všetkým zúčastneným stranám a všetky návrhy sme zozbierali, aby sme novelizovali predmetnú na uznesenie, predmetnú na nariadenie, prepačte, a všetky zúčastnené strany sa mohli vyjadriť. A teraz som vymenovala kontroverzné body a teraz vám ich odprezentujem. Je tu záležitosť lehoty, konečného termínu. Niekto hovorí, že by mala byť len jedna lehota, napríklad 24 mesiacov po vstupe nariadenia do platnosti. Ja si myslím, že by sa do platnosti mali uvieť všetky veci čo najskôr a takisto by tu, mala, tu mal byť konkrétny termín, napríklad 1. január 2013 alebo 2014. Niektorí navrhujú, že krajiny, ktoré nemajú euro, nie sú v eurozóne, ale zároveň majú SEPA, e, by mohli vstúpiť do tejto schémy, do tohto systému. Skôr to navrhuje aj komisia. ISO 2, 2022 by sa tiež malo využiť. Komisia by mala mať delegované právomoci v rámci týchto plánov technických špecifikácií. Myslím si, že verejný sektor by nemal byť zbavený kontrol, e, pretože je to oblasť, kde sú klauzuly pre spotrebiteľov, Komisia by sa, si mala vypočuť napríklad radu SEPA, expertov SEPA a ďalšie zúčastnené strany predtým, kým príjme pozmeňujúce návrhy k takým záležitostiam nariadenia, ktoré nie sú úplne zásadné. Ďalej treba starostlivo sa vyhnúť tomu, aby vznikli akési mini SEPA platby, aby vznikli plány a systémy, ktoré by si navzájom konkurovali pretože paralelne by nemali vznikať nové systémy platieb, čo sa týka prílohy s technickými špecifikáciami. Mnohé banky proti nej protestovali, najmä proti klauzulám o priamých debitoch, pretože e, veriteľské banky a nie dlžné banky e, sú postavené do istej úlohy, ktorá, proti ktorej banky protestujú. Myslím si, že voľba už prebehla a spotrebitelia, keď prechádzajú od zadlž- dlžníckých baniek k veriteľským bankám sú dostatočne chránení. Takže tieto klauzuly možno nie sú nevyhnutné a z prílohy tohto nariadenia by sa možno mohli vyňať. Po piaté je tu záležitosť poplatkov, e, multilaterálnych poplatkov. Komisia hovorí, že len transakčné poplatky by sa mali platiť, ale nie vtedy, keď sa platba vráti alebo sa odmietne. A keď transakcia neprebehne, mnohé banky by si však tieto poplatky radi nechali. Argumentujú tým, že v niektorých e, štátoch sú komerčné banky, ktoré majú za svojich klientov firmy, priemyselné firmy a iné banky majú väčšinou jednotlivcov za svojich klientov. A čo sa týka priamých úhrad, tie banky, ktoré sú platcami, chcú za prevod poplatok. Keďže existujú stovky milión eur v obehu a tu by sa dali vygenerovať zisky z poplatkov. Myslím si, že spotrebiteľov bude táto téma veľmi zaujímať. Ešte stále zvažujem argumenty pre a proti. Ak by bola kontinuácia týchto poplatkov za transakcie, mali by byť tieto poplatky čo najviac harmonizované v jednotlivých členských štátoch, aby bol definovaný maximálny strop takéhoto poplatku, najvyšší možný poplatok, Prípadne tie, ktoré existujú, by sa mali postupne znižovať. Lehota by mala byť taká istá ako lehota vstúpenia tohoto nariadenia do platnosti. Po šieste, nemecké ELB pri priamých platbách keď sa použije karta, aké základné informácie je možné poskytnúť? Mnohí spotrebitelia si neuvedomujú, že keď platia kartou v obchode, vlastne je to platba priamo úhradou. Niektorí, niektoré strany hovoria, že tieto ELB informácie by mali byť v dĺžke 5 rokov. Iní hovoria, že dĺžka tohto obdobia by mala byť iná. Neviem, či sú to nemeckí kolegovia na tomto stretnutí, ale dúfam, že nemeckí kolegovia sa vyjadria eh, k tomuto nemeckému problému, ktorý sa takisto týka systému SEPA. Siedmy a posledný bod mnohí si želajú, aby pri veľkých platbách v rámci článku 1 odsek 2b sa eh, vyčlenili veľké sumy z tohoto systému SEPA a samozrejme definícia veľkej sumy by takisto mala byť vypracovaná a mala by byť e, v rámci znení smerne, nariadenia. Súhlasím s tým, že by mala existovať ďalšia individuálna stratégia, ktorá by systém ISO 2022 úsúvzťažnila s ďalšími transmetnými platbami. Zúčastnené strany predložili mnohé pozmeňujúce návrhy, ktoré sa buď dajú pokladať za technické špecifikácie, napríklad v článku 216. A potom sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré, v ktorých ide len o vyjasnenie si definícií. Rada by som poďakovala v tejto fáze komisii aj rade za dobrú spoluprácu a som si istá, že táto spolupráca bude pokračovať a návrh správy bude pripravený o mesiac na preklad, a to do 28. marca. Plánujeme vypočutie všetkých zúčastnených strán vo výbore EKON 13. apríla. To bude mesiac predtým, než vyprší lehota na predloženie doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov. Teším sa na mnohé dobré námety. Na tomto vypočutí som si istá, že tam odznejú. Seminár k systému SEPA bude 3. februára. Budú tam zúčastnení všetci tieňoví spravodajcovia. Sú mm, tak či tak srdečne pozvaní. Mnohí ľudia však cez miniplenárku e, sa nemohli zúčastniť, ale Sofi napríklad bola prítomná. Tiež veľmi jej ďakujem a spomínam si na veľmi dobrú diskusiu. Dúfam, že budúci týždeň v Štrasburgu sa znova práce rozbehnú, že sa bude môcť spolahnúť na dobrú súčinnosť, pretože parlament ešte stále je za čo najrychlejším uplatnením v praxi spomínaných nariadení či už ide o plány SEPA alebo kontroverzné záležitosti, ktoré ešte treba vyjasniť. Ďakujem za pozornosť. You, uh, Ďakujem pekne, takže Sophie má slovo, nech sa páči. No, chcela by som sa najprv ospravedlniť za to, že som prišla neskôr. Snažím sa pendlovať medzi viacerými výbormi, čo niekedy skutočne je veľmi ťažké. A budem skutočne veľmi stručná, pretože mm, si sa vyjadrím až potom, keď budem mať text predložený, ale budú tu určité priebežné zmeny, ktoré pravdepodobne sa budú uberať týmto smerom, ako to bolo naznačené. Sú tu dve veci, ktorým by som sa chcela venovať. Jedna z nich je otázka časového harmonogramu a lehôd. Už reprezentácie jednoducho začali sa k tomu vyjadrovať. Viacerí tu povedali, že jednoducho pravdepodobne skôr ako ten rok 2014, pretože to je ten prirodzený cyklus investícií, ale to neznamená, že sme včera začali o tomto hovoriť. A myslím si, že ak aj stanovíme tú leotu na rok 2014, tak tak či tak vieme, že tu bude viacero inštitúcií, ktoré jednoducho nedostoja tomuto časovému harmonogramu a ak bude tento harmonogram trochu prísnejší, tak sa budú viac snažiť. To už poznáme z minulosti a mali sme to už robiť aj v minulosti. Keby sme to boli spravili, tak by sme nepotrebovali legislatívu na to, aby sme zrýchlili celý tento proces. A potom ešte druhá záležitosť, ktorá pravdepodobne nie je súčasťou tohto spisu, alebo tejto témy ide tu o mm, výmenné poplatky, Ehm, myslím, že moji ľudia poslali určité informácie, kde sa naznačuje, že komisia jednoducho nie je si celkom istá, že otázka týchto poplatkov, tzv. interchange fees, nebude vyriešená v dohľadnom čase a pravdepodobne sa tomu budú musieť venovať ešte je to, týka sa to oblasti tých kariet, platobných kariet, čiže pravdepodobne to ešte bude celé dlhšie trvať. Čiže by nás zaujímalo, čo si o tom myslí komisia, pretože odpoveď komisia ako taká naznačuje skôr, že sú ochotní zobrať do úvahy v tejto oblasti možnosť prípravy legislatívy. Čiže ja sa k tomu vyjadrím tak, či tak až tedy, keď budem mať text dispozícii na stretnutí tieňových spravodajcov. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Ďakujem, pani predsednička, pán Epping. Ďakujem spravodajkyni za uh, ten úvod, ktorý sme tu mali. Uh, SEPA eh, sa zdá byť, že je príliš pomalá, oveľa pomalšie, ako sa očakával, pokiaľ ide o migráciu týchto objemov, tak by sme mali jednoducho tento pomalosť nejako preklenúť. A potom by sme si mali predstaviť budúcnosť, kde by fragmentácia súčasných schém by koexistovala so SEPO pre určité obdobie. Ale to by nebolo tak či tak uspokojivé a bolo by to neúčinné, ak by bolo by tu viacero duplikácií nákladov a bolo by tu viac možností pre paneurópsku hospodárskú súťaž. Čiže výsledok toho celého by bol narušený jednotný trh a nedostatok hospodárskej súťaže, konkurencia. Myslím, že dôležitý politický bod tohto návrhu je vlastne tá lehota, ako to nazývame. Ja mm, z Eur- viem, že po, keď už Európska komisia sa venovala liberalizácii, tak ako náhle sme mali určitú lehotu, tak tu bol určitý tlak na to, aby sa splnila táto lehota. Ak tu nebol takáto lehota, tak každý len čakal, vyčkával. Videli sme to už na trhu elektri, s energetikou, s poštami a ako náhle už máme určitú lehotu, tak už tu je potom určitý tlak smerom k tomu splneniu takejto lehoty. Čiže toto je niečo, čo by sme sa mali usilovať a dosiahnuť, pretože my musíme vytvoriť e, všetko preto, aby sme mohli implementovať takýto návrh. Čiže súhlasím so správdacom, aby sme mali určitý jasný časový harmonogram, aby sme mali časový harmonogram, ktorý by nebol tak vzdialený. Nemali by sme jednoducho byť zahnaní do, k stene nejakými záujmovými skupinami. Mali by sme sa sústrediť predovšetkým na náš jednotný trh a preto potrebujeme túto lehotu, o ktorej hovoríme, skôr či neskôr. Thank you very much. Is there... Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Jean-Paul, hlasili ste sa o slovo? Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som sa ešte raz pozrieť eh, do histórie. Samozrejme, že sa história dá prepísať, samozrejme, že poznám aj pôvodnú smernicu, pretože som bol v predchádzajúcom legislatívnom období spravodajcom. Vychádzame avšak z 27 rôznych platobných systémov v rôznej, veľmi rozmanitej Európe narábame s rôznymi nákladmi, ktoré často nie sú vôbec efektívne alebo neboli efektívne. Potom sme tu mali veľmi drahé systémy, ktoré boli veľmi málo efektívne a iné boli veľmi efektívne s nízkymi nákladmi, nebudem však menovať. Je však dôležité, že išlo o to v rôznych oblastiach o dosiahnutie harmonizácie a preto sme členskými štátmi dohodli určitú maržu na transpozíciu smernice. A potom na základe um, zložitosti celej tejto témy a nákladov spojených s touto operáciou ktoré poznám, sme zistili, že prechod na systém SEPA bol pre finančné inštitúty náročnejší ako prechod na euro. A na základe tejto zložitosti rád by som povedal, sa nevyskytla odvaha alebo možno vôľa na stanovenie určitého termínu. Odvtedy sa komisia snažila dosiahnuť dodržanie termínu a preto máme v súčasnosti nové návrhy textu. Momentálne by sme si mohli prijať, aby sa celá táto záležitosť rýchlo uzavrela, ale musí nám byť jasné, čo sa vlastne deje. Čo sa týka kritických bodov, pokiaľ verejná správa nebude využívať tento systém európskych pladieb, tak nebudeme mať dostatočnú kritickú podstatu. Rád by som e, vás podporil a chcel by som, aby ste vyvinuli tlak na to, aby sme pracovali v tomto smere. Ešte ďalšia poznámka. otázok to, otázka toho, že sme tu neprezentovali dostatočné vysvetlenie, um, viedla k tomu, že sa celý postup spomalil. Povedali ste, že možno by bolo potrebné stanoviť percenta pre bankové poplatky, ale ja si myslím, že v tomto situácia nebola veľmi jasná a dotknuté Um, subjekty neboli nútené rýchlo konať. Tieto poplatky je však potrebné upraviť veľmi jasne. Nebolo by dobré, keby sme len tak z brucha stanovovali takéto poplatky, ale mali by mať e, určitý vzťah k reálnym nákladom. Ide o komerčné aktivity a pri poplatkoch ide o spoplatnenie takýchto aktivít. Musí to mať teda vzťah k reálnym nákladom, inak sa to nedá zdôvodniť. Nemôžeme postupovať inak. Teraz je dôležité, aby sme si všimli, či sú tieto poplatky legitímne alebo nie. Viem, že v niektorých krajinách už sú, v niektorých nie, v iných krajinách boli, ale e, teraz ich zrušili od toho momentu, kedy budú poplatky korektné, budú splňať tieto poplatky funkciu, ktorá bude akceptovateľná. Keď chceme niekde šetriť a chceli by sme poplatky vybrať niekde inde, napríklad v krajinách, kde sa tieto poplatky nevyberajú, tak sa potom stanovili poplatky za úvery, pretože finančné inštitúcie Um, ktoré im vznikajú, pretože finančné inštitúcie musia, musia náklady, ktoré im vznikajú nejakým spôsobom, si nahradiť. Tieto poplatky by sa však nemali vybrať bez toho, že by sa zdôvodnili. A otázka týchto poplatkov vzniká aj niekde inde. Pri bankových kartách a aj v rámci tejto smernice by sme sa mali um, sústrediť na uh, pravidlá, nechcem určite protirečiť um, konštatácii sudcov za určitých okolností sa reálne stáva, že reakcia prichádza príliš neskoro alebo príliš skoro. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Ďakujeme za skutočne e, veľmi vehementnú reakciu. Hlási sa ešte niekto slovo? Ak nie, tak by som dala slovo spravodajcovi spravodajkyni. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne za podporu, ktorá tu bola predstavená. Predtým, než som dostala túto správu ako takú, tak som si myslela, že iba technická, ale skutočne mi odlahlo, keď som si uvedomila, že to je skutočne veľmi zaujímavá problematika a my si to všetci uvedomujeme a bude nás to zaujímať o to viac, keď budeme na tom viac pracovať. Tak ako tu povedali pán Epic e, a Sovy, nebudeme mať jednoducho spoločný jednoduchý trh, ak nebudeme mať spoločný platovný systém. Čiže je to politický cieľ, je to priorita a to by sme mali jednoducho nespúšťať v zmysle. Potrebujeme tento systém SEPA, túto jednotnú oblasť platie v eurách. Potrebujeme vnútorný trh a tá situácia, ktorú tu momentálne máme, jednoducho už sa nedá ďalej uniesť pre tých, predovšetkým pre tých, ktorí už začali robiť všetky tie zmeny vedúce k SEPE. Sú to pre nich extra náklady, pretože musia jednoducho udržiavať tak starý systém a zároveň musia využívať aj ten nový systém. Takže mali by sme skutočne zjednodušiť ich život, respektíve zjednodušiť život tých, ktorí už urobili prvý krok týmto smerom. A tá situácia ako taká by jednoducho mala byť rovnaká pre všetkých. A pokiaľ ide o tie poplatky MIFS, tak to je pravdepodobne to najkomplikovanejšie z toho celého problému, ktorý tu máme, ale máme tu tieňových spravodajcov a za ich pomoci pravdepodobne po, sa nám podarí vyriešiť a nájsť riešenie na túto situáciu. Ako som povedal, tešíme sa na plodnú spoluprácu, <coughs> pretože sa mi zdá, že politické záležitosti v tejto oblasti jednoducho uh, budú, pôjdu ruka v ruke tak aj s národnými záujmami, čiže nie len čisto politické hľadisko treba zohľadňovať. Veľmi pekne ďakujem. Takže lehota pre pozmenujúce návrhy je 16. mája. 14. júna budeme o nich rokovať a 27. júna hlasovať vo výbore, takže máme na to dosť času. Program, prosím ťa. A čo sa týka 15. februára, koordinátori sa dohodli, že tu bude vypočutie k oblasti systému SEPA a to 13. apríla. 13. apríla seminár SEPA. Ďalší bod na programe je hlasovanie, ale to začne až keď bude o 10 minút 5. Dovtedy hlasovať nemôžeme. Mohla by som teda poďakovať všetkým prítomným. Prosím vás, vráťte sa pretože potrebujeme 12 poslancov, aby sme boli uznašania schopní vo výbore a keďže sme už raz povedali, že o 10.5 sa bude hlasovať, viem, že niektorí poslanci prídu naozaj až v 16.50. Musíme si teraz dať prestávku 20 minút a počkať na nich, ale poprosím, naozaj sa vráťte. Inak budete musieť v Štrasburgu zasadať. Okay, if you could take your seats, then we can proceed with this vote. Vážení kolegovia, budeme pokračovať. Ďakujem, že ste prišli. Myslím, že tu máme teraz dostatok poslancov, aby sme mohli hlasovať. Ak by ste prosím mohli vložiť vaše hlasovacie kartičky do hlasovacích zariadení, aby to bolo rýchlejšie. Ak by sme museli preveriť hlasovanie, mohli by ste prosím všetci stlačiť svoje gombiky, aby sme zistili, či fungujú zariadenia. Mohli by ste prosím ešte sekundu počkať. Práve distribuujeme dokumenty. Áno, momentálne iba testujeme. Je to testovacie hlasovanie, či vôbec fungujú zariadenia. Uh, for the next point, uh, Sharon. hang on, so... Yep. What? Your mic is open. Okay, if you plug your cards in, do your test. Dobre, takže poprosím vás, uh, eh, zastrčiť do elektrického zariadenia kartičky, vyskúšame si hlasovanie. Máme tu 28 členov. Každý už má hlasovací zoznam. Vidím, že ešte sa rozdávajú. Right, has everybody got them? Už každý má hlasovací zoznam, zoznam hlasovania. Takže teraz začneme. So the first vote... Že prvé hlasovanie je o politike, investičnej politike. Už ste to dostali? Čiže budeme hlasovať o budúcej európskej medzinárodnej investičnej politike. Kompromis číslo A. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté Prejdeme k kompromisu B. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? To je prijaté. Teraz prejdeme k kompromisu C. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté taktiež. Kompromis D. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu číslo 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 12, to je za, proti. Máme tu problém. Dvanáctka, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Trináctka, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis E, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis F, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci na číslo 17, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis G, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz budeme elektronicky hlasovať o celom texte, ako bol pozmenený. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý? No niekto predsa len nehlasoval. Takže máme 28, kto je za, ktorí sú za, takže gratulujem. Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Vynikajúco. Okay, we now move on. A teraz prejdeme k bodu číslo 7 ide o prechodné opatrenia týkajúce sa bilaterálnych investičných dohôd medzi členskými štátmi a tretimi krajinami. Takže začneme s pozmeňujúcim národom číslo 13. To je za, proti, zdržali sa, prijaté. 14. To je za, proti, zdržali sa, prijaté. 15, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 32, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté, ale radšej si to skontrolujme. Otváram hlasovanie, si na číslo 32. Hlasovali všetci a je to zamietnuté, mala som pravdu. 16 je stiahnutá, 17, kto je za, proti zdržali sa prijaté, 33 za, proti zdržali sa prijaté, 18 kto je za, proti zdržali sa prijaté, 19 kto je za, proti zdržali sa prijaté, 34 týmto vypadá, 20 kto je za, proti zdržali sa, zamieta sa, ale skontrolujeme to, ak to bude niekto chcieť. Chcete kontrolu? Dobre, takže kontrolujeme pozmeňujúci na číslo 20 elektronicky. Hlasujeme, prosím. Hlasovali všetci a je to zamietnuté. Číslo 35, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté 21, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 23, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 23, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis A, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Myslím, že to je prijaté, ale radšej si to skontrolujme. Takže kontrola elektronicky hlasujeme o kompromis A. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. A je to predsa len prijaté. Pozmiňujúci návrh 25, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis B, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmiňujúci návrh číslo 37, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté je to prijaté, ale pomaly zdvíhate ruky, takže skontrolujeme si to elektronické číslo 37. Okay, the vote's closed. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Prepáčte, ak to bolo zmetočné. 27. Kto je za? kto je proti, zdržali sa prijaté. 28, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 39 za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeci návrh číslo 2 má dve časti. Viete to alebo to neviete? Viete v poriadku. Takže prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, takisto prijaté. Trojka, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Štvorka, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 5, za, proti, zdržali sa, prijaté. 6, za, proti, zdržali sa, prijaté. 7, za, proti, zdržali sa prijaté 29 za, proti 29, ešte raz, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 8 za, proti, zdržali sa prijaté 30 za, proti, zdržali sa prijaté 9 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis C za, proti, zdržali sa prijaté. 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 12 za, proti, zdržali sa prijaté. Elektronické hlasovanie o pozmenenom texte. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. 28 za, 29 za a musíme aj hlasovať o legislatívnom uznesení. Hans-Peter Martin, chcete sa vyjadriť? Prepačte, ja tu nemám hlasovaciu kartičku, ja by som sa bol zdržal. Čiže to 29 za, dvaja proti a dve zdržania. Pokiaľ ide o hlasovanie o pozmenenom znení textu. Končíme hlasovanie, to sme skončili a teraz budeme hlasovať o legislatívnom uznesení. A máme Čiže máme tam ešte jeden hlas navyše a jeden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 pokračovala ďalej bodom 8, pretože máme 10-minútový náskok, to nám však dáva o 10 minút dlhší čas, aby sme mohli diskutovať. Sú tu spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia. Poprosím vás, tí, ktorí sa zhovárate, ukončite svoje konverzácie alebo v nich pokračujte vonku. And I'll give the floor to the rapporteur. A dávam slovo spravodajcovi. Werner, nech sa páči. Eh, ja, vielen Dank. Ďakujem pekne. Ja som práve prišiel. Prosím, aby ste to zohľadnili. Rád by som sa najskôr poďakoval. Tak ako sme sa dohodli so sekretariátom, sú k dispozícii všetky preklady už niekoľko dní a hlavný preklad je nemecký, avšak najdôležitejší je anglický. Rád by som dnes v prvom rade s kolegami diskutoval, pretože každý mal možnosť pozmeňovacie návrhy si prečítať. Nechcel by som ich e, jednotlivo opakovať kvôli technickým záležitostiam sme nemuseli robiť jednotlivé e, zmeny v paragrafoch. V 125 vidíte tú hlavnú zmenu, tak ako sme sa dohodli na zmenách na začiatku februára, tak sme ich do textu aj zapracovali. Kritické otázky sú v správe e, v zdôvodnení prevzaté, zohľadnené. Chcel by som niečo povedať k téme návrhu správy, návrhu nariadenia komisie. Tu Európska komisia urobila z celkového pohľadu dobrý návrh, ktorý však nezahrňa odpovede na niektoré otázky. V pracovnej skupine momentálne vládne um, ticho. Nemali sme zatiaľ možnosť venovať sa dosiahnutiu konsenzu v najdôležitejších sporných bodoch. V mojej správe som, tak ako som to už vopred oznamoval, uh, nechal na schvál otvorené niektoré oblasti pre diskusiu vo výbore. To sa týka oblasti pôsobnosti. Oblasť pôsobnosti v návrhu komisie sa takisto ako návrhy summitu a aj frank.et týka mimoburzových derivátov. Komisia teraz navrhla, aby sa zahrnuli všetky deriváty a to preto, lebo aj burzové deriváty e, sú klírované podľa CCP. Iní účastníci trhu však môžu mať iný názor z medzinárodného pohľadu. Druhá téma, a tá, to je tá najťažšia, výnimky z oblasti pôsobnosti rôzne odvetvia požiadali o výnimky z oblasti pôsobnosti smernice. Platí momentálne americká úprava a my sme sa vopred dohodli na tom, že európsku legislatívu, pokiaľ to bude možné, by sme mali zharmonizovať s americkou legislatívou. Americké predpisy rátajú s výnimkou v clearingových predpisoch a to pre banky malé banky, sporiteľne a stredné banky. Takto je to tam uvedené. Momentálne prebieha vypočutie, ktoré príslušný odborný výbor a aj príslušný kontrolný orgán uskutočňuje v USA. A zmeny by sa mali uskutočniť len vtedy, ak sú relevantné vo vzťahu k systému. Banky z, so súvahovým objemom menším ako 10 miliard eur by mali byť vyňaté z clearingovej povinnosti. Momentálne je to tak vo vypočutí 10 miliard dolárov v USA. U nás by to bolo porovnateľne asi 10 miliard eur. Je otázka teraz, či sa to dá urobiť, pretože mnohé regionálne banky by sa vyňali z clearingovej povinnosti a znamenalo by to teda úpravu de minimis, o ktorej chceme diskutovať. Rád by som takýto návrh ak by e, bolo k dispozícii vyhodnotenie tohto vypočutia z USA, navrhol. Potom druhá výnimka, ktorá je tu na diskusiu. To je výnimka pre malé pre, pardon, pre stredné a stredne veľké podniky. Tu sa navrhlo rovnako zavedenie úpravy de minimis pre deriváty, čo sa týka clearingovej povinnosti. Tam by išlo o e, ročný obrad 1 miliarda eur. Na prvý dojem je to príliš vysoko stanovená hranica, ale potom by sme sa mohli dostať do situácie, kedy by príliš veľa stredných a stredne veľkých podnikov spadalo po túto clearingovú povinnosť. A to by potom mi, sa minulo účinkom. Ďakujem. Potom v pracovnej skupine rady na návrh Francúzska prebieha diskusia tam e, je potreba e, odstránenia clearingovej hranice s vysvetlením, že len špekulatívne deriváty v rámci mimoburzových derivátov by mali podliehať tejto povinnosti. Špekulácie sú o mnoho nebezpečnejšie než zavedenie tých určitých limitných hraníc. Toto sú otázky, ktoré boli prednesené v rade aj kolegami. Um, mali by tam byť zavedené výnimky pre penzíne fondy. K tomuto sa v rade momentálne ešte nedosiahla. Um, väčšina holandská vláda sa masívne zasadzuje za túto tému a chce navrhnúť iné postupy pre penzíne fondy. Banky v verejných rukách životné poistenie a fondy nehnuteľnosti, o tomto ešte budeme musieť diskutovať, do akej miery tieto podniky by podľa definície návrhu mali byť posudzované ako finančné inštitúcie. Potom sú tu návrhy týkajúce sa informácií pri nefinančných protistranách a to je článok 25 v MIFIDE. Máme k tomu už informáciu. A podľa toho nie je potreba zavádzať ďalšiu informačnú povinnosť. Informačná hranica, ktorá bola spochybnená v rade, ja som ju tiež vyčiarkol, a to zodpovedá tejto e, informačnej povinnosti e, z pracovnej skupiny rady. V zásade by to malo platiť, pričom by úprava de minimis pre malé a stredne veľké podniky mala byť zavedená. Štvrtý dôležitý bod spolupráca ESMI a medzinárodného dozorného orgánu. Kolegovia navrhli prevažte kolegia navrhli vypracovanie štúdií, národné um, dozorné orgány a ESMA by mali byť do toho zapojené. Ja som urobil tento návrh. Um, je tam pozmaňovací návrh na tomto mieste a ja som navrhol spoluprácu národných orgánov s ESMou na tomto mieste a okrem toho aj stanovisko podľa článku 15 ESMA by mala byť e, zodpovedná za túto oblasť a mala by odovzdať údaje národným dozorným orgánom a potom by mala mať právomoc obrátiť sa na národné príslušné orgány, ako napríklad národné banky, s prozbou o informáciu. Ďalší bod to je bod na diskusiu kde komisia navrhla jednoduchšie prístupové podmienky Povolovacie postupy sa harmonizujú a len na základe reciprocity a bilaterálnych dohôd by Európska komisia mala e, čiastočné oslobodenie od podmienok môcť povoliť. Týka sa to najmä vzťahu k USA. Interoperabilita, ktorá je um, tu v aktuálna len pre pokladničné doklady, tak myslím si, že tu nehrozí až také veľké riziko. Myslím, že doteraz nikto nežiadal o nejakú zvláštnu úpravu k tomuto bodu. Táto interoperabilita by tu mala fungovať. Potom ide o clearingovú povinnosť pre nefinančné protistrany a nimi využívané mimoburzové deribáty, ktoré by e, sa nemali určovať podľa jednorázového e, presiahnutia clearingovej hranice. Koncepcia je určite zmysluplnejšia než rozlišovanie medzi špekulatívnymi a nešpekulatívnymi a týmto by sme mohli zabezpečiť určitú právnu istotu. Potom by podniky mali mať maximálne 6 mesiacov na to, aby spl- si splnili clearingovú povinnosť. To je obrovská zmena proti návrhu komisie na úkor nefinančných protistrán. A aj tu je aktuálna otázka, že štandardy by po vypočutí mali byť prípad od prípadu stanovené, potom ide o postup level Vopred eh, by malo prebehnúť vypočutie eh, účastníkov trhu ESMO. Potom v rade veľmi sporná téma mm, spätné účinky povinnosti, takzvaný backloading. Ja si myslím, že dodatočná clearingová povinnosť je zo zákonného hľadiska veľmi problematická. Dodatočná um, ohlasovacia povinnosť je inou otázkou. Túto možno presadiť podľa technických predpokladov na zabezpečenie transparentnosti derivátov. A malo by to tak aj zmysel. Clearingová povinnosť by nemala sa uplatňovať spätne, ale oznamovacia povinnosť, prihlasovacia áno. A malo by to prebehnúť podľa zoznamu derivátov. Toto sú v zásade navrhované body. A mňa by zaujímalo, bez toho, aby som opakoval jednotlivo všetky návrhy, aký názor majú na to kolegovia a som pripravený v rámci poradných diskusí tu vo výbore dosiahnuť veľmi široký konsenzus, preto že by sme mali zohľadniť, odzrkadliť zmysel smernice, upraviť tieto deriváty, ale na druhej strane by sme nemali zavádzať nové byrokratické prekážky, pretože tie by potom mohli viesť k nepríjemným zvýšeným nákladom a k redukciám trhu, ktoré nie je možné odôvodniť systémovo. Ďakujem vám v tomto zmysle a dúfam, že budeme môcť konsenzuálne ďalej pokračovať. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz Leonardo. Sì, grazie Presidente. Uh, abbiamo avuto modo di... Ďakujem. Pani predsednička, hovorí pán Domeniči. Preskúmali sme doplňujúce a pozmeňujúce návrhy aj v rôznych verziách jazykových a prekladoch. A myslím si, že je to prvá šanca, aby sme o nich diskutovali. Moja skupina predloží v danej lehote svoje vlastné pozmenujúce návrhy. A čo sa týka pána Langena, spravodajco jeho komentára, v mnohých bodoch s ním súhlasím, ale sú tu ďalšie veci, keď, ktoré sú otvorené pre ďalšie diskusie. Sú to záležitosti, kde vznikajú obavy, otázky, Zdieľam názor, že rozsah pôsobnosti nariadenia by sa mal týkať smerníc OTC. V tomto zmysle súhlasím s pánom Langenom. Obávam sa však a znepokojuje ma, že tu existujú výnimky, pretože tieto výnimky môžu predstavovať menšiu údernosť tej, tohto nariadenia aj v zmysle samitu, ktorý sa bude konať. Ja súhlasím, že je veľmi ťažké vyvodiť zásady len na základe definícií, ktoré samé o sebe sú zatiaľ nejasné, aspoň mne. Môžem uvieť príklad obmedzení e, systémových produktov. V tejto veci určite potrebujem si veci viac objasniť. Ale nerozumiem celkom výnimke na základe obratu banky, ktorá by sa mala udelovať na základe obratu. Pán Langen hovoril o tom, čo sa deje v Spojených štátoch a takisto výnimky, ktoré sa udelujú a mali by sa udeľovať malým a stredným podnikom. Mne sa zdá, že zásadný problém je stanoviť prach, prach, ktorý by sme mali odporúčať na dodržiavanie a celkom iste súhlasím so spravodajcom, keď hovorí o vymazaní bodu interoperability pri udeľovaní licencií a súhlasím aj s otázkou backloadingu. Na druhej strane sú tu isté zásadné záležitosti, ktoré by som chcel vyjadriť a týkajú sa tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré už boli predložené. A prvá otázka sa týka pozmeňujúceho návrhu číslo 51. Neviem, či je užitočné vymazať práve text komisie. kde sa hovorí o tom, že Prahy sa môžu prekračovať. Ide tu o odsek 3a. Chápem, prečo sa predložil tento návrh, chápem úmysel, ide o zníženie administratívnej záťaže a byrokracie, ale neviem, či práve vymazanie tejto časti článku 7 znenia, ktoré navrhla komisia v predmetnom nariadení, bude predstavovať takú, takéto zniženie. Či náhodou nevzniknú práve naopak problémy pri procedurálnom postupe, či náhodou sa neoslabí celkové vyznenie príjmaných ustanovení. A mám tu ešte ďalšiu poznámku k pozmenecím návrhom číslo 53 a 54. Konkrétne 53 Ja chápem, opäť ako predtým, zámer tohoto pozmeňujúceho návrhu, pretože tu ide o krátkodobé nedodržanie prahu stanoveného pre zúčtovanie, respektíve clearing, ale neviem, či 90 dní sa dá nazývať krátkým obdobím. Mne sa zdá, že to je dosť dlhé obdobie. A potom tu je ďalšia poznámka, týka sa pozmenujúceho návrhu číslo 64. Aj keď podporujem námed na silnú kapitálovú základňu a v dôsledku toho vidím potrebu zvýšenia pôvodného kapitálu nad 5 miliard eur. Tuto som uspomínala predtým komisia. Neviem, či 10 miliónov bude stačiť. Neviem, či by sme nemali ísť trochu ďalej. Pri zvyšovaní pôvodného kapitálu, ktorý musí zostať, ktorý musí byť permanentný. Pán Langen vo svojej dôvodovej správe uviedol, aj monitorovanie centrálnych zmluvných strán a spomenul pôvodný kapitál aspoň 50 miliónov, ale viem si predstaviť, že v duchu jeho pozmeňujúcich návrhov je zmena tohto čísla a odôvodnenie výšky tohto čísla. Toto boli všeobecné poznámky a teraz chcem ešte zo pár konkrétnych. Záverom chcem totiž spomenúť tú najprekernejšiu záležitosť a to sú systémové výnimky. Zdá sa mi, že keď sa nevysporiadame dobrým, náležitým spôsobom s touto dierou v legislatíve otvoria sa ďalšie diery, ktoré naozaj zabijú ducha týchto ustanovení. Ďakujem, hovorí e, pani predsednička. Prepačte, ešte stále som si robila poznámky, pretože som aj tieňovou spravodajkyňou pre skupinu ALDE. A musím zareagovať. Ďakujem spravodajcovi za to, že niektoré záležitosti, ktoré som nastolila ja, si vzal za svoje, pretože už sme to preberali vo, vo výbore e, Júry. Myslím si, že to sú naozaj dobré námety. A čo sa týka odporných otázok, čo tu ešte zostávajú, k rozsahu pôsobnosti. Naozaj chcem rovnaké podmienky pre všetkých, takže do istej miery som za pôvodný návrh komisie. Konkrétne, myslím si, že ak chceme vidieť, aké sú pozície a ak chceme vidieť v archívoch obchodných údajov všetky údaje, ktoré treba, tak ich aj treba pri výmene, pri obchodnej výmene uvádzať pretože v elektronickej forme už tak či tak existujú, takže čo sa týka archívov obchodných údajov, komisia má pravdu a má sa to týkať každého derivátu. Nemyslím si, že by to mal byť problém. Treba si to premyslieť. Dajte mi prosím vedieť. Ak zúčtovanie, respektíve clearing pri vzájomných výmenách a transakciách ešte treba zadefinovať výmena alebo transakcia, pretože sa pohybujeme v sivej zóne, pretože sú, tu existujú NTF a podobné. Myslím si, že tu e, nestojí na dostatočne pevných základoch tento text a mali by sme ho, podobne ako pri OTC, e, posilniť. Súhlasila by som, že netreba zdvojene e, vytvárať právne úpravy, ale treba vziať do úvahy veci a možno by sme mohli prijať znenie, ktoré by nám mohol, mohlo umožniť e, upchať tie diery, alebo to, čo sme vynechali, ešte stále doplniť. Z rôznych dôvodov si myslím, že zo strany archívov obchodných údajov je to tak, že všetky údaje treba uvádzať a systémové riziko je, spočíva v systéme, nie v jednotlivých inštitúciách. Treba pamätať, že sa pokúšame dostať pod kontrolu systémové riziko, vrátanie tých inštitúcií, ktoré sú systémovo relevantné. To však nie je to isté, ako povedať, že mnohé malé a stredné organizácie, ktoré operujú podľa podobných obchodných modelov by mali mať podobné indikátory systémového rizika. Myslím si, že to len systémovo veľké, dôležité inštitúcie sa tým majú riadiť. Predsa tieto dve skupiny organizácií netreba merať tým istým metrom. To isté platí o ohlasovacej, respektíve oznamovacej povinnosti archívu obchodných údajov som zvedavá, čo vzíde z vypočutia, ale som obozretná v tejto veci, pretože netreba robiť výnimky pre regionálne banky, ktoré operujú na základe podobného obchodného modelu. Už sme si všimli v Kaža v Španielsku nebezpečenstvo systémového rizika. Kto môže zaručiť, že pri derivátoch takéto nebezpečenstvo nevznikne. Čo sa týka Prahov, ktorých sa snažíme zbaviť a zadefinovať, čo už je špekulácia, čo ešte stále je len držanie viacerých želízok v ohni a v rámci normy. Tam sme na horúcej pôde. Ďalšia vec sú penzíne dôchodkové fojny, fondy. Čo budeme robiť, keď isté finančné nástroje OTC, mimoburzové deriváty, budú nadalej pokračovať? A my chceme, aby bilaterálne zúčtovanie, bilaterálny clearing bol pevný, na pevných základoch aby bolo všetko užitočné pre dôchodkové fondy. Alternatíva, ktorá asi nebude fungovať, by bola znova sa vrátiť k cenným papierom a k zábezpekám, pretože všetci si uvedomujeme, že ak na penzijné fondy uvalíme viac výdavkov, tak to nebude v prospech občanov. Myslím si, že súhlasím, že sa musíme e, oprieť o to, čo sme urobili v právnej norme MIFID. Súhlasím, kolegovia, s, vašim, s vašimi e, návrhmi na zmenšenie, na zostručnenie veci a čo sa týka malých členských štátov, to asi neprejde, to by naozaj musel byť jeden veľký úder. A čo sa týka EBA, tam treba prihliadať na CCP a ďalšie ustanovenia. Myslím si, že čo sa týka centrálnych bank, treba prijať vhodné riešenie, ktoré bude zapadať do celkovej veci a možno, že po takomto údere by sme veci mali brať vážne. Čo sa týka tretích krajín a reciprocity, musíme Ehm, dať pozor, aby sme nepreniesli do nášho nariadenia niečo, čo sa deje inde a čo my nechceme v našom nariadení. Treba stále mať na zreteli, že my sa snažíme navodiť ekvivalentné normy, štandardy, ale nie úplne rovnaké štandardy a normy. Takže e, chcem, rada by som prekontroloval znenie v tejto veci. Ďalšie veci, nejaké triedy interoperability, tie môžeme mať aj tak, ako to komisia um, skoncipovala, to znenie je v poriadku, ale neviem, či slovo systémové ne, e, náhodou nestráca zo zreteľa konkurenciu. Takže keby sme chceli bezpečne zabezpečiť interoperabilitu, bolo by to komplikované a ja to v iných oblastiach pripúšťam, ale možno by sme to mali v tejto veci nechať ako je. Ale mali by sme sa k tomu neskôr aj vrátiť. Nechcem Eh, rozlišovať medzi tým, čo je negatívne špekulovanie a čo je iba finančné žonglerstvo, eskamoterstvo a stále v norme. Nechcem v tomto myslení eh, pokračovať aj vo výbore pre právne veci. Eh, sme hovorili o mm, tom, ako funguje pokladnica, o auditoch a podobných záležitostiach. Teraz neviem, či znenie neviem, kde to mám, o objektívne merateľných veci, veciach, e, nie je trošku príliš veľkoryse, či, či je to dodržateľné, pretože chceme, aby každá operácia s jednotlivými derivátmi bola realistická a v rámci auditu by bolo možné ju skontrolovať aj z hľadiska toho, či kvantitatívne to sedí s číslami konkrétnej firmy, alebo či je nejaká transakcia úplne mimo e, rádu toho, s čím sa táto firma zaoberá. A to slovo objektívne merateľné sa mi naozaj nepáči, nesedí to. Čo sa týka retrospektívy, myslím si, že archívy obchodných údajov to je v poriadku. Elektronické záležitosti tiež je to dobrá myšlienka, som úplne za. Myslím si, že je právne problematické to vtedy, keď už sa kontrakty uzavreli. Ako je možné donútiť zmluvné strany, aby sa dohodli na menšom zisku, ako pôvodne v kontraktoch bolo uvedené. A mali by sme nechať otvorené dvere tomu jednej veľmi nebezpečnej triede aktív, ale moja reakcia je len taká, že nie som s tým veľmi spokojná, ale myslím si, že väčšinu vecí, ku ktorým ste chceli nejakú reakciu, som spomenula. Samozrejme, že sa dá povedať aj oveľa viac, ale myslím si, že treba to prechádzať pomaly po jednom. Očakávam ďalšie pozmeňujúce návrhy od vás, ktoré toto všetko vyjasnia. Ďalším rečníkom je pán Pascal. Oui, alors moi je serai un tout petit peu plus bref euh, que... Ja budem o trochu stručnejší ako moji kolegovia a tieňoví spravodajcovia, pretože som nemal veľa času na to, aby som sa e, skutočne zahlbil do tej anglickej verzie, čiže ešte budeme mať, hádam, príležitosť hovoriť o tejto téme a spomenúť rôzne pozmenujúce návrhy. Takže tá prvá vec, ktorú som tu chcel spomenúť, tá sa týka práve tých výnimok. Či už ide o podniky reálnej ekonomiky. Mali by sme im byli k dispozícii určitý zoznam výnimiek, alebo či už ide aj finančné subjekty. Neviem, prečo by sme do toho mali vrtať, ak to tak môžem povedať, pretože tu ide o žiadosti výnimiek o výnimky, ktoré prichádzajú zo všade, ale na budeme mať už normu alebo nariadenie na všetko a tý, toto nariadenie bude potom také deravé ako ementál, ale podporujeme určité množstve určité výnimky. ESMA a kolegia, o čo tu ide? Ide tu o to, aby sme sa vyhli konkurencii medzi CCP. Ide tu o pravidlá, ktoré sú v podstate zásadou, ako sa majú správovať systémové rizika. Ak budeme mať iba jedného regulátora na týchto e, CCP, tak vlastne vyriešime veľkú časť problému. Ak sa týmto smerom nebudeme môcť uberať, tak ten systém kolegy jednoducho asi bol dobrý. A bol dobrý v tom, že prepájal regulátora tej ktoré krajiny s regulátormi štátov, respektíve regulátorov bank, ako sa opravil rečne, ktorí použijú tieto CCP, či už teda majú sídlo v inej zemi, ako napríklad e, nejaký iný orgán. Pre kolegov to má určitý význam a spôsob, akým spravodajca pozmenuje tieto e, právomoci, tak by pravdepodobne týmto poskytol príliš veľkú právomoc pre národných regulátorov v tom štáte, kde táto centrálna zmluvná strana má svoje sídlo. A to by zasa viedlo k vyššej konkurencii medzi regulátormi a to by zasa viedlo k arbitráži, takže aj keď tento princíp kolegia, a ja chápem, že sú tu určité výhrady, to ako to predniesla aj pani Bolsova, pokiaľ ide vyváženosť, potom sú tu ešte také veci, ktorým by sme mali sa vyhnúť, a to je tá súťaž. Pokiaľ ide o interoperabilitu, tak tam by som sa vyjadril tým smerom, ako to predstavili aj predstavitelia politických strán. Máme tu tých 90 dní, čo je vlastne tá povinnosť odôvodnenia vymýšľať nejakú lehotu a nie nejaký presný konkrétny dátum, či už teda prekročíme alebo neprekročíme ten prach tej lehoty, to asi bude viesť iba k problémom a zmetkom. Čiže mali by sme upresniť ten návrh komisie a diskusia potom môže byť o tom, či 90 dní je veľa alebo nie je veľa. Ale v každom prípade by sme tam mali uviezť nejaké obdobie, teda nejakú lehotu. Nechcem sa teraz venovať jednotlivým detailom. A pokiaľ ide o posledný bod, tak to sú tie transakcie. Myslím, že ohlasovacia povinnosť tých transakcií. Myslím si, že regulátori by mali mať čo možno najjasnejšiu predstavu o trhu samotnom, pretože môže byť viaceré prahy, rôzne povinnosti, pokiaľ ide o istín a pokiaľ ide o rôzne e, druhy OTC derivátov či mimoburzových derivátov. A malo by to byť zatriedenie tak, aby regulátor skutočne mal jasnú predstavu o tom, čo sa deje, aby také výnimky neboli možné. Čiže to sú tie body, ktoré by som vedel podporiť a z ostatných by som zase podporil návrhy socialistov, ale pravdepodobne sa k tomu ešte budeme musieť vrátiť v ďalšej rozprave. Ďakujem pekne. Kej, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem e, spravodajcovi, pánovi Langenovi. Myslím, že urobil skutočne skvelú prácu vo veľmi komplikovanej oblasti a vychádza vlastne z údajov z politických skupín ako aj z rady. Čiže myslím si, že skutočne sa mu podarilo urobiť vynikajúcu prácu a tým, že predložil tento dokument k nám. Je to iba málo bodov, ktorým by som sa chcela ešte dodatočne vyjadriť. Ja vo väčšine súhlasím s ním predovšetkým, pokiaľ ide o ten backloading, ako to tu bolo definované. To je pre mňa čisto retroaktívne uplatnenie legislatívnych predpisov. Súhlasím, že by sme nemali nutiť ľudí, aby robili také obchody, ktoré eh, by neboli urobili, keby boli mali takúto povinnosť. Čiže myslím si, že tá, eh, pokiaľ ide o clearing, tak eh, táto požiadavka backloadingu by pravdepodobne bola neférová a zbytočná, ale pokiaľ ide o údaje pre archívy, tak by to pravdepodobne bolo, bolo uh, možné a dalo by sa to vôbec realizovať. Ľudia ma síce nebudú mať radi za to, že im vytvárame extra prácu, ale myslím si, že by sa to malo robiť, aby sme jednoducho znížili riziko v tomto systéme. A teda by som sa sústredila trochu na otázku investora. Viem, že sme sa už dotkli niektorých záležitostí, ale bojím sa, že sme sa ne, nevy, ne, že sme sa vyhli téme ochrany aktíva. Potrebujeme sa na to pozrieť v komplexnejšom uh, aspekte, predovšetkým pokiaľ ide o MIFID, kde sme hovorili o archívnych obchodných údajoch. A predovšetkým pokiaľ ide o ochranu investorov, ktorú vlastne poskytujeme investorom v Európskej únii, ešte sme pravdepodobne veľmi ďaleko od toho. Jednoducho dávame lepšiu ochranu uh, investorom, ak to porovnáme s situáciou v Spojených štátoch amerických, že nemali by nás vplývať uh, tak tie zmeny, ktoré sa konajú v USA, pokiaľ ide o ochranu aktív, ak zoberieme do úvahy, že máme oveľa lepšiu úroveň ochrany u nás v Európskej únii. Čiže by som navrhla, že by sme sa tejto problematike mali venovať v programe veľmi dôsledne, predtým, než by sme urobili nejaké zmeny. A pokiaľ ide o segregáciu, neviem, či sa dá vôbec ešte urobiť viac, ako už bolo urobené. Ak sa pozrieme na tie kolaterálne, e, kolaterálne aktíva, predovšetkým pokiaľ ide o fondy, či tu máme mm, pokiaľ tu máme určité, pokiaľ tu máme určité rozdiely v aktívach. Myslím si, že tieto penzíne fondy sú skutočne veľmi bezpečné a majú veľmi bezpečné strat- stratégie. A myslím si, že aby sme ich teraz vynímali ako určitú výnimku, by pravdepodobne nebolo jediné možné riešenie. Takéto bilaterálne opatrenia súvisia predovšetkým na vôli klienta, ani nie tak od produktu, za kým sa vlastne obchoduje. Ja som o tomto hovorila s ľuďmi, že tieto úpravy súvisia e, s tým, aká inštitúcia obchoduje s týmto produktom a nie je tu tak veľmi o produkt samotný. Penzíne fondy a iné fondy vlastne nevprinášajú či negatívne e, elementy do trhu ako také a pravdepodobne by sme k nim mali takto aj pristupovať, aby sme sa vyhli nejakému systémovému ohrozeniu. A toto je vlastne pravdepodobne jedna z najjednoduchších metód, aby sme zabezpečili, aby sme nedostali penzíne fondy do týchto, do, po tieto isté kritéria. Pokiaľ ide o interoperabilitu, boli tu určité poznámky. Ja takisto som mala s tým trochu problém. Snažila som sa pochopiť detailné informácie, prečo by to vlastne mohlo byť dobre, prečo by to mohlo zdôvodni- e, urobiť nejaké problémy. A vlastne, keď som sa nad tým zamyslel, tak musím súhlasiť s predsedničkou. Potrebujeme jednoducho súťažeschopný trh, trh, na ktorom bude hospodárska súťaž. To, čo získam e, s MIFIDom, tak to vlastne nie je strata. A myslím si, že je skutočne veľmi dôležité uvedomiť si, že nie je to interoperabilita, ktorá vás znepokojí, ale je tu skôr uh, určité právomoci vstupu, prístupu na trh. Čiže potrebujeme mať určité prostredie, ktoré by bolo konkurencieschopné. A neviem, či spravodajca nemá takú, taký pocit, že sa to jednoducho trochu, e, že sa to trochu zmenilo tým, že sa tu navrhuje tá fúzia. Zmenila by situácia po takejto fúzii právomoci prístupu na trh alebo obchodovacie právomoci. A samozrejme ešte nevieme, ako v budúcnosti budú, ako v budúcnosti budú vyzerať určité fúzie, ktoré môžu sa e, v budúcnosti ešte konať. A záverom by som chcela povedať, že boli tu určité vyjadrenia, pokiaľ ide o tie mimoburzové deriváty, aké prahy by tu mali byť. Ja si myslím, že musíme zabezpečiť, aby európske korporácie jednoducho nespadali tej požiadavke clearingu, čiže tej povinnosti odôvodnenia. Týmto by sa vlastne zredukovalo riziko, čiže pre mňa je tu dôležitá táto oblasť. Bude to skutočne veľmi ťažké, pokiaľ ide o definíciu ako takú, ale myslím si, že je tu veľký rozdiel, pokiaľ ide o účty ako také. Ak niečo e, predložíte na kontrolu auditorom a akú to má vlastne funkciu. Ak, ľudia, ak sa nebude využívať IS-32, tak ešte stále jednoducho to budú musieť dať na kontrolu auditorom a budú musieť e, dať jasne najavo, budú musieť predložiť e, dôkaz o tom, že to robia za účelom e, rizikových operácií. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička Korin. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, rád by som chcela poďakovať spravodajcovi za jeho správu. Urobil veľmi dôležitú prácu a z tohto návrhu urobil veľmi dobrý konečný návrh niečo, čo zodpoveda skutočne tomu, čo chceme dosiahnuť, teda minimalizovanie rizika. A aj obchodovanie s derivátmi chceme stransparentniť. Je dobré, že na oboch stranách Atlantiku sa tak deje aj v Európe a aj v Severnej Amerike k prostredníctvom aktu Frank Act. Veľmi dôležitý bod pre mňa v tejto situácii je to, že deriváty v súčasnom obchodnom svete sledujú rôzne ciele a predpísané centrálne odôvodnenie musí fungovať. Musíme mať jasnú predstavu o tom, do akého rámca to celé chceme zasadiť, čo tam patrí a čo nie. A myslím, že spravodajca tu urobil dôležité vylepšenia v tomto súčasnom znení. Potom by som chcela ešte zdôrazniť, aká dôležitá je ESMA ako dozorný orgán, že um, dostal tento orgán jednoznačnú úlohu a nie je prekvapujúce, že tento orgán by si chcel zabezpečiť rozhodujúcu úlohu v otázke nakladania s penzijnými fondami. Chcela by som zdôrazniť, že práve tie penzíne fondy by sa mali zohľadniť, ktoré spadajú do definície smernice IRP. Je dôležité, koľko rizika môže na seba prevziať zaisťovateľ. Ja podám poznám holandský model. Najlepšie u nás existujú veľmi jasné právne úpravy pre dôchodky, ako sa dôchodky vyplácajú, tu sa deriváty nepoužívajú, aby sa dosiahol riskantný zisk, ale deriváty sa uh, používajú na zmiernenie inflácie napríklad. A ak sa toto porovná s druhou stranou Atlantiku, teda s Amerikou, tak tam zistujeme, že takýto druh penzijných fondov takto, takýmto spôsobom neexistuje, alebo je ich o mnoho menej než v minulosti. Je to škoda, Tým pádom by sa znevýhodnil takýto spôsob dôchodkového sporenia a to by nemalo byť našim úmyslom. Práve preto dúfam spoluprácu spravodajcu, aby sme našli riešenie, viac transparentnosti v obchodovaní s derivátmi, to je veľmi široký cieľ a aj penzíne fondy by mali k tomu prispieť svojim dielom. Možno by sa však našla aj možnosť akceptovania alternatívnych foriem kolaterálov. Možno by aj dozorné orgány ESMA a EOPA mohli hrať určitú úlohu v súvislosti s penzijnými fondami aby sa zabezpečilo, že dodatočné rizika likvidity budú dobre pokryté v CCP v rámci centrálnej zmluvnej strany. Treba povedať, že 1,5 miliardové náklady pre holandské penzíne fondy by každý rok vznikli navyše. Ak by sme nenašli riešenie, dúfam v kreatívne riešenie, nechcem teraz predbiehať samotný cieľ celej právnej úpravy, ale chcem, aby tá úprava bola zodpovedajúca realite. Ďakujem. Ešte niekto sa hlási k tejto téme? Už nikto? Komisia? Patrik, chcete niečo povedať? pár bodov, pani predsednička. Predovšetkým pokiaľ ide o to, že čo by malo prejsť clearingom. Mali by sme sa skôr pozrieť na celý komplex tohto právneho predpisu a jeden z bodov, o ktorom sa momentálne hovorí na rade, je to, že by sa to malo rozšíriť na všetky deriváty, nielen na mimoburzové. Čiže ešte budeme musieť veľa urobiť, preto aby sme nám to podarilo aby sme sa sústredili iba na mimoburzové derimáty, tak parlament by vlastne e, limitoval uplatniteľnosť tejto právneho predpisu, pretože v revízii MIFID budeme žiadať štandardizované mimoburzové e, deriváty, aby boli obchodovateľné a tým pádom vlastne už nebude veľa toho, čo by zostalo ešte mimo. Čiže vlastne sa pýtam, o čom sa vlastne bavíme, ak sa týmto smerom chceme uberať, pretože komplexnosť tohto právneho predpisu nebude vôbec taký sír, bude to skutočne prázdna krabica, nebude to ten ementál. A pokiaľ ide o backloading, skutočne podporujem ten prístup, ktorý ktorého sa chopil parlament, či smerom proti a backloadingu nemalo by to byť nejaké retroaktívne aplikácie. To prináša so sebou veľa právnych problémov. Už sme sa na to pozerali s právnym oddelením na komisii. My by sme navrhovali skôr niečo to, čo urobili, uh, urobilo OSA v Frankdovom zákone, čiže nepoužívať ten backloading. A ak niečo má byť zúčtované clearingované, no tak by sa to vlastne malo robiť až po tom clearingovom rozhodnutí, rozhodnutí. Čiže nemal by tu prebiehať clearing až potom, keď sa vlastne urobí to konkrétne rozhodnutie. Uh, toto no, je správneho hľadiska možné, to nám povedalo právne oddelenie na rade aj na komisie. A potom ešte tu mám druhú oblasť komentára, pokiaľ ide tie výnimky. Čo by sme vlastne mali dať do výnimiek? Na prvom stretnutí v tomto výbore bolo povedané veľmi jasne, že chceme jasné usmernenia. A toto je už naša tretia diskusia. Dúfam, že všetci súhlasia, že by sme sa mali snažiť o tie výnimky, prečo možno najviac. E na čo možno najviac. Mali sme telefónnu konferenciu z SS a tam bolo jasne povedané, že tá diskusia, ktorá tu prebieha, tak tá sa netýka výnimok, pokiaľ ide o transakcii. Ide tu skôr o definíciu toho, že čo vlastne e, swapoví díleri sú. E, Nejde tu o nejaké e, medziskupinové transakcie a Spojené štáty americké majú iba jednu takúto výnimku a to je, kde vlastne jedna časť e, takéto konglomerátu má až 90% e, no kontrolu nad celým konglomerátom. Čiže súhlasíme s členmi v tomto členmi, poslancami v tomto výbore, že musíme konať veľmi rýchlo, že musíme v tejto oblasti niečo robiť. A pokiaľ ide o bilaterálny clearing, aby to bola nejaká alternatíva k centrálnemu clearingu, tak bilaterálny clearing nie je clearingom ako takým, nie je to ani také komplexné, nie je tu vôbec nič, čo by bolo podobné centrálnemu clearingu. Čiže tí, ktorí sa hľadajú na zriešenie eh, CCP, a ktorí, kde hľadáme riešenie v rámci tých kolaterálov, tak boli tu k tomu, tejto téme prednesené viaceré zaujímavé poznámky, ktoré skutočne boli prospešné, ale pokiaľ ide o to vypočutie, pokiaľ ide to vypočutie, e, bolo tu povedané, že ESMA predtým, než príjme určité štandardy, má e, pravidelné vypočutia, na základe ktorých sa potom rozhoduje. A potom ešte tu je jeden bod, a to sú tie kolegia. My sme proti vyňatiu alebo vymazaniu tohoto. Niektorí kolegovia hovoria, že to je zbytočne komplikované, to vôbec nie je pravda. Kolegy ako také existujú v praxi. Máme tu napríklad SLH, sú pardon, LCH, ak by sme ich vyňali, ak by sme vyňali tieto kolegia z toho návrhu, tak vlastne si musíme uvedomiť, že ESMA ako taká nelicenciuje e, CCP. Potrebujeme ich na to, aby tieto e, CCP kooperovali. Potrebujeme, aby tieto centrálne banky mali takéto diskusie. Pozmeňujúce návrhy spravodajcu jednoducho neponúkajú nejaký konzistentný prístup. Je tu viacero rozhodnutí, ktoré vlastne ostávajú v rukách národných štátov a to nie je ten E, smer, ktorý by sme sa chceli ubrať. Či potrebujeme kolegy a tretie krajiny, s tým súhlasím, no potrebujeme skutočne dosiahnuť recipročné ustanovenia s tretími krajinami. Možno by sme využili iný výraz, reciprocita ako taká nie je správnym výrazom, skôr ekvivalencia by bola vhodnejším výrazom. A potom sú tu ešte veci, kde máme určité obavy, a to sú návrhy, ktoré súvisia s oslabením uh, oslabením komplexnosti CCP, kde viacero členských štátov chce zlimitovať napríklad e, záťažové testy, likvidity a tak ďalej. A to by viedlo k určitým nezáväzným, e, nezáväzným rozhodnutiam, ktoré by podľa môjho názoru sa obrali príliš ďaleko. A myslím si, že samoregulácia CCP v tejto oblasti by bola vlastne cieľom, kam sa nechceme dostať. A interoperabilita, podľa mňa sme proti vynechaniu, vymazaniu interoperability. Sú tu určité otvorené otázky. Iba dve krajiny na rade, ktoré sú proti, je Nemecko a Francúzsko. Nevidíme tu určité systémové problémy, ale čo tu vnímame je skôr konkurenčná otázka tieto krajiny a tieto podniky jednoducho nechcú mať konkurenciu alebo hospodárskú súťaž v tejto oblasti vo svojich krajinách. A komisia je bezvedčená o tom, že potrebuje mať otvorený trh a práve hospodárskú súťaž v tejto oblasti. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Už nikto iný sa nehlási, takže Werner, znovu máte slovo. Rád by som začal na konci komisiou, ktorá samozrejme zastupuje svoj názor, ale komentáre boli zmesou medzi tým, čo sa navrhlo tu a čo odznelo na rokovanie hrady. My v parlamente nie sme zodpovední za rokovanie v rade. Môžeme sa vynasnažiť len o konsenzus s radou. S pánom Pírsom zdieľam presvedčenie, že čo sa týka penzínnych fondov, a povedala to aj holandská kolegyňa, že by sme ehm, mohli zaviesť určité uznanie bilaterálneho zúčtovania. Potom tu máme otázku, ako vyzerá oblasť pôsobnosti. Musím sa spýtať eh, príslušného úradníka v komisii, prečo to tak teraz je, a prečo ani USA sme nezohľadnili, ani závery samitu, aby sme zahrnuli do tejto smernice všetky deriváty. Samozrejme, že v tomto bode komisia výrazne zmenila svoj návrh a ja som vychádzal z návrhu komisie. O tom budeme ešte zajtra hovoriť v diskusii k tejto téme. Potom k backloadingu. Tam zdieľam názor, ktorý tu bol viackrát prezentovaný, že tak právne dôvody, a to som napísala aj vo svojej správe, ako aj faktické dôvody existujú na to, aby sme backloading nerobili a až od eh, času nadobudnutia platnosti clearingových povinností. Proti, oproti tomu, čo už bolo povedané, mi chýba informácia, ktorá bola oznámená na telefonickej konferencii, to si ešte vyjasníme. Momentálne sa deje vypočutie a mám texty tu, ktoré má za cieľ spýtať sa účastníkov trhy, či malé a stredné banky by Um, mali byť zahrnuté do všeobecnej výnimky um, um, povinnosti odôvodnenia a či tu pôjde napríklad o hranicu 10 miliónov, mohli by sme si zobrať aj nejakú inú hranicu, či sa teda budeme riadiť podľa objemu ročného Dodatočne som ešte tento moment e, predniesol v diskusii, pretože trvá toto vypočutie, momentálne je všetko ešte otvorené. V tejto otázke naš, naše vlastné menšie banky by sme nemali znevýhodňovať. Videli sme to už. Komisia na nás tlačila, aby sme smernicu čo najrychlejšie schválili a malé a stredné banky tam neboli. A výsledkom bolo, že v USA ani inde sa to potom neimplementovalo. Neviem, či to budeme nazývať reciprocita, ale bol by som rád, keby sme zharmonizovali výnimky. Musíme o tom ešte hovoriť. Ale pán Pearson má pravdu, robustná úprava musí jestvovať. A čo sa týka intervencií účastníkov trhu, tak um, by to malo fungovať tak, aby riskantné deriváty sa na trhu vôbec nevyskytovali. A um, možno nejaký sused povie, tak tie moje deriváty do toho nezahrňajte, ale tie, ktoré používa môj sused, môžete snať tak myslím, že toto by boli prehnané priania. Len v úvodných ustanoveniach som sa snažil definovať úlohy ESMI, či vôbec myslíme na to, aby sme za takých a za takých okolností našli zvláštnu úpravu. Otázky kolegov. Neviem, či v tejto súvislosti boli proti len dve krajiny. Ide najmä o zloženie kolegií a o ich úlohy. Zloženie to vytvára možnosť, že tie krajiny, ktoré nemajú nejaké väčšie deriváty, nemajú väčší trh, že by sa tam potom mohli zúčastniť, avšak hrozí nebezpečenstvo, že menšie krajiny tri hlavné finančné hryská, ktoré v Európe existujú, mohli byť blokované. Poviem to takto. Teda otázka zloženia, o tom sa dá ešte diskutovať. Otázka úloh je iným príbehom, len ak by sme tomuto kolegiu zverili poradné funkcie, tak môžu ďalej fungovať, ale ak budú zodpovední za konečné stanovisko a nebude ESMA zodpovedná, ale kolegia, tak potom ESMu zbavujeme moci. Samozrejme, že môžeme potrebovať aj ESMu ako dozorný orgán, ale povolovanie CCP by malo prebehnúť v členských štátoch. Takéto povolenie centrálnych zmluvných strán by mohlo byť úlohou kolegy, ale to by sa by potom zdalo nevyvážené. Treba o tom ešte rokovať tretie krajiny, interoperabilita. Komisia jednoznačne túto oblasť obmedzila len na pokladničné doklady. Teda len na takú oblasť, ktorá nie je problematická zo systémového hľadiska. O tomto ešte môžeme diskutovať, aj to urobíme. Ale zásadné rozšírenie interoperability to pokladám za veľmi problematické a za slabosť celého tohto systému, najmä zo, eh, pri zohľadnení systémových rizik. Potom by sme strátili prehľad. Toľko k stanovisku naozaj ma zaujíma, ako s komisiou aj s kolegami tu vo výbore nájdeme dobré stanovisko voči rade. Pretože rada sa snaží zachovať si svoje kompetencie a nie všetko, čo sa prediskutovalo na rade, čo už sa objavilo v zmenených návrhoch, um, dáva taký zmysel, ako to dnes vyzeralo. Len um, tieňový spravodajca sociálnych demokratov sa tu zúčastnil. Ďakujem pekne, čo sa týka výnimiek e, z pravidla odôvodnenia. 90 dní a 6 mesiacov, to mm, je len návrh, môžeme o tom rokovať avšak nepokladám to za primerané, ak sa povie, že za jeden jediný deň, ak sa presiahla hranica e, clearingová, tak by sme toto potom mali uplatňovať. Či lehoty skrátime alebo predlžíme, o tom ešte môžeme hovoriť. Čo sa týka kapitálu, v skutočnosti je to dobrovoľné, či 5 miliónov e, vlastného imania sa bude zohľadňovať, alebo viac je to návrh, komisia by mohla zo skúsenosti k tomu zaujať stanovisko. Potom myslím, že pani Bolc sa venovala mnohým dôležitým otázkam, ktoré vidím podobne. Sú to najmä indikátory a oznamovacia povinnosť. Ak máme transparentnosť a ak všetci musia tieto zmluvy ohlasovať, tak máme v transakčnom registri informácie a príslušné kontrolné orgány v tom registri môžu, zhodno- môžu vyhodnotiť rizika. Mali by sme sa potom skôr sústrediť na otázku, e, kde vznikajú tieto clearingové povinnosti. Špekulatívne um, záležitosti tu sa diskutuje na základe francúzského dokumentu typu non-paper, ale myslím, že každý štát robí svoje vlastné návrhy. Francúzsko, Spojené kráľovstvo, myslím, že aj Nemecko zastupujú iné záujmy než Malta, Cyprus a Lotyšsko, to chápeme pretože ak e, zohľadníme, že dve tretiny celého trhu sa um, realizujú len v Londýne, tak je to pochopiteľné. Musíme však preveriť e, celú situáciu. Každý štát by mal mať svoj rozhodovací a kontrolný systém. Myslím, že na tomto by sme sa mohli dohodnúť kolega za stranu zelených povedal, že výnimky nesmú byť až také rozsiahle. Doteraz som navrhoval len malé výnimky. Nenabrhával som ani malé výnimky, dokonca na základe mnohých intervencií som sa tomu vyhýbal. Ja som len v úvodnom ustanovení definoval určité kontrolné úlohy. Pani Sven čo sa týka penzijných fondov, to vidím tak ako vy, aby sme zohľadnili všetci, všetky časti smernice, aby sme definovali jednotlivé triedy derivátov, rôzne požiadavky a aj tú otázku, ako v prípade konkurzu ich možno ochrániť. Myslím si, že tu spoločné riešenie nájdeme. Posledná poznámka k penzijným fondom, pretože to je záležitosť týkajúca sa najmä Holandska, ktoré má iné penzijné fondy než ostatné štáty sveta. Ja túto záležitosť pokladám za oprávnenú, aby sme alternatívne formy kolaterálov um, tam zahrnuli a aby boli povolené dozorným orgánom. Netýka sa to len štátnych fondov, ale aj podnikových fondov v širokom zmysle slova pretože existujú niektoré veľké podniky v Európe, ktoré majú obrovské podnikové penzíne fondy a tie by týmto boli výrazne ovplyvnené. Ďakujem. Teraz je otázka ešte, kedy si stanovíme lehotu. Rátali sme s 15. marcom. To sú dva týždne, možno je to príliš krátky termín. Ak by sme napríklad rátali so 17. marcom, tak by sme možno ešte dosiahli, aby sme sa tento týždeň stretli na rozhovoroch tejto téme. Ja viem, že je tu ešte problém prekladu, ale nevyzerá to tak, ako keby rada veľmi rýchlo dospela k dohode a preto by som vás poprosil, aby sme namiesto 15. si stanovili stredu večer, ak by sa to z dôvodu prekladu nepodarilo stihnúť inak. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Sekretariát mi hovorí, že ak sa pokúsime vyhotoviť všetky preklady, môžeme sa dostať do problémov, konzultujem to práve s nimi. Rátame práve dni, pretože je potrebné mať k dispozícii istý počet plných dní, aby boli preklady vyhotovené. Um, I, I think I think we're going to have to Myslím, že si to budeme musieť ešte overiť. Spravodajca žiada, aby sa do stredy 17. predlžila lehota na podávanie návrhov. Ja si myslím, že v celku s tým súhlasím, pokiaľ je to technicky možné v nadbeznosti na ďalšie veci. 16. 16. večer? Dohodneme sa tým, že ak 16. to odovzdáme, trošku pritlačíme na ďalšie postfázy a potom v apríli ešte stále plánujeme hlasovať 20. Ďakujem všetkým. Teraz sa chcem spýtať, či sú nejaké veci k bodu rôzne. Ja žiadne nemám. Ak nemáte vy, schôdza končí. Ďakujem za pozornosť.